Hello to everybody, good morning. E, dobrý deň vám všetkým želám. Som rada, že, sme, že sa opäť stretávame po prestávke, na ktorú som skoro aj zabudla. Ja e, všetkým želám samozrejme všetko najlepšie do nového roka, aj keď je to už trošku neskoro, keďže už e, máme koniec januára a pred sebou veľmi veľa práce. Takže myslím, že by sme mohli začať. Prvým bodom je prijatie programu. Má niekto nejaké pripomienky, odporúčania, podnety? Pán Betten, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Aj ja vám želám všetko dobré do nového roka. Ja mám otázku k programu, ja nechápem, pretože prečo žiadny čas nebol na programe vyčlenený e, k obsahu vášho e, listu o dohode o odchode Veľkej Británie. Váš list jasne hovorí, e, že výbor pre zamestnané a sociálne záležitosti za 22. januára 2020 zaoberal týmto listom. Áno, to je dnes. A ja som si pozrel program a vidím, že tam nie je žiadny čas vyčlenený na rozhovor. A toto stanovisko a tento list už o ňom vieme takmer 5 mesiacov pred 5 mesiacmi e, koordinátori prijeli rozhodnutie, že zareagujeme na žiadosť o naše stanovisko. No 5 mesiace sa uskutočňovali stretnutia mimo tohto výboru so spravodajcami a tak ďalej. A len pred dvoma dňami sme dostali k dispozícii záverečný návrh. Nemali sme, nemal som žiadnu možnosť predložiť pozmejúce návrhy, pripomienky a táto skupina nikdy o tom nehovorila. Ja vidím, že na programe sú veci, o ktorých sme hovorili v minulosti veľmi veľa. Budeme hovoriť o fonde na prispôsobenie sa globalizácii, budeme hovoriť o nariadení o šoféroch, aj keď myslím, že tento list je dôležitejší, takže ja by som chcel požiadať, aby bol vyčlenený čas pre tento list pred hlasovaním, aby sme o ňom mohli hovoriť. Ďakujem pekne. Any remarks? Má niekto nejaké pripomienky z koordinátorov k tejto veci? It's not the case. <clears throat> Zdá sa, že nie. Takže si vašu pripomienku poznamenáme. Pán Paten, vidím a chápem váš názor, vaše stanovisko, ale k samotnému postupu, poviem len toľko, že ten postup bol transparentný, pretože vy ste boli informovaní o tom postupe, no a možno ak tu bude záujem, môžeme hovoriť o tom dnes po obede na zasadnutí koordinátorov. Vážená pani predsednička, hovoríte, že budeme o tom hovoriť pred hlasovaním, ale bude, budeme o tom hovoriť po hlasovaní. Pani Rafalská. Vážená pani predsednička, dámy a páni, bez pochyby je to otázka, ktorá si vyžaduje prehlbenú diskusiu a ak to bude možnosť diskutovať a zmeniť tak dnešný program, a tak ja som za to, aby sme tento návrh brali vážne a akceptovali ho. Áno, bohužiaľ, o tejto veci môžeme diskutovať, ale až po hlasovaní, nie pred. Áno, ja viem, mm, ako to znie, ja si to veľmi dobre uvedomujem, ale nemáme priestor na diskusiu na túto tému pred hlasovaním. Prepačte, teraz by som rada privítala našich hostí. So Takže kolegyňa a kolegovia, dovolte mi na dnešnom zasadnutí privítať dvoch ministrov chorvátskej vlády, ktorí zastupujú chorvátske predsedníctvo. Je tu pán Josip Aladrovič, minister práce a dôchodkového systému a pani Vesna Bedekovič, ministerka pre demografiu, rodinu, mládež a sociálnu politiku. Oni nám dnes predstavia program chorvátskeho predsedníctva. Vieme, že chorvátske predsedníctvo bude čeliť mnohým eh, výzvam vrátane Brexitu a dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2027. Ale to nie je všetko. Vy ste tiež zdedili niekoľko neukončených legislatívnych bodov koordináciu eh, sociálnych eh, alebo systémov sociálneho za, eh, zabezpečenia, čo počas vášho predsedníctva budete musieť s nami riešiť. A dnes by sme si všetci radi vypočuli niečo viac o prioritách chorvátskeho predsedníctva, ktoré vidím, že sa prekrývajú aj s prioritami výboru pre zamestnanosť. Takže začneme a slovo dostane pán minister. Nech sa páči. Vážená pani predsedníčka, vážená pani Ďuriš Nikolsonová, vážené poslankyne, poslanci. Ja som veľmi rád, že dnes mám tu čest e, vystupovať dnes pred vami a spolu s ministerkou Bedekovičovou hovoriť o prioritách v rámci Rady EPSCO. Ako viete, toto je naše prvé predsedníctvo. Sme veľmi radi, že máme možnosť v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch bojovať za to, čo očakávajú naši naši občania, to, je rovnaká, to sú rovnaké príležitosti pre všetkých občanov rovnakej, rov, vo všetkých častiach Európy, rovnaké mzdy, a rovnosť pre Chorvátsko. Najnovší členský štát je to výborná príležitosť získať nové skúsenosti a spojiť sa ešte intenzívnejšie s našou európskou rodinou. Ešte predtým, než predstavím naše priority, by som rád využil túto príležitosť a poďakoval rumunskému a fínskemu predsedníctvu za všetky ich snahy a príspevky. Program chorvátskeho predsedníctva vychádza zo spoločných európskych hodnôt a z vzájomných eh, záujmov, spoločných záujmov a spoločnej perspektívy v centre. Pozornosti sú záujmy našich občanov, ich potreby, bezpečnosť a kvalita života. No a presne z tohto dôvodu počas nášho predsedníctva sa budeme snažiť dosahovať pokrok v tých témach, ktoré sú veľmi dôležité pre našich občanov a ovplyvňujú eh, kvalitu ich pracovných podmienok a kvalitu ich života. Chorvátsko má štyri hlavné priority. Eh, Európa, ktorá spája, chráni, ktorá vyvíja vplyv a Európa, ktorá sa rozvíja. Chorvátske priority na rade EPSCO sú e, priority rozvoja, pretože e, bez inkluzívneho rastu sa nám nepodarí zachovať e, model sociálneho štátu pre nadchádzajúce generácie. No a z tohto dôvodu sme presvedčení, že ďalšia implementácia Európskeho piliera sociálnych práv a jeho Zásada princípov je dobrou, dobrým základom pre naše budúce snahy v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky. No a chorvátske predsedníctvo e, bude uplatňovať tieto princípy v rámci tohto inštitucionálneho cyklu a sme presvedčení, že rovnako sa môžeme spoliehať na podporu v Európskej únii. My ako najnovší E, členský štát chceme zdôrazniť dimenziu sociálnej kohézie ako kľúčový faktor pri posilňovaní EÚ a európskej identity našich občanov. Prosperita a blahobyt Európskej únie e, zatiaľ nie je rovnako prerozdelený medzi všetkých a našou úlohou je nájsť riešenia a zaistiť, e, aby sa tak stalo, aby sme chránili naše zraniteľné skupiny. My, my musíme venovať osobitnú spolu pozornosť na to, aby sme im dali lepšiu perspektívu, lepšie ich dokázali zaintegrovať do spoločnosti a umožnili im lepší prístup na pracovný trh a pracovný trh Európskej únie čeli nedostatku kvalifikovaných zamestnancov a táto výzva je predpokladom pre posilnenie našej globálnej konkurencie schopnosti a posilnenie našeho hospodárstva. A preto prvou prioritou je rozvoj zručností pre konkurencieschopnosť pre zamestnateľnosť s ohľadom na všetky potreby 21. Eh, storočia. Posilnenie digitálnych zručností je kľúčom pre globálnu konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a tá musí držať krok s technologickým rozvojom ďalších eh, silných eh, svetových hospodárstiev. Nož, e, dobre, zručnosti e, sú to silou rastu, e, riešenie problémov, digitálne zručnosti, to sú všetko kompetencie, ktoré zamestnávateľia žiadajú od svojich zamestnancov. A preto je dôležité, aby sme začali rozpravu o zosúladení zručnosti a potreb pracovného trhu, ako aj modelov celoživotného vzdelávania, tak pre zamestnancov, ako aj pre nezamestnaných. Na to, aby tieto modely boli úspešné, tak je veľmi dôležité eh, vyvinúť udržateľné eh, modely financovania, pretože digitalizácia a rozvoj nových kompetencií eh, si budú vyžadovať neustále neustalú aktualizáciu zručností. No a na to, aby sme to zvládli, tiež navrhujeme, aby boli prijaté závery rady na tému zručností. No a okrem toho, na to, aby sme mohli diskutovať o zručnostiach, zorganizujeme ministerskú konferenciu 12. a 13. mája v Dubrovníku od ehm, budúcich fondov ESF+, iných e, máme veľké očakávania, vidíme to ako príležitosť na budovanie infraštruktúry a preto e, je veľmi dôležité rýchle ukončenie rozhovorov o viacročnom finančnom rámci. Aj keď Európa má najvyššie normy a štandardy vo svete, vždy je priestor na zlepšenie. Našou druhou prioritou e, dobré podmienky v práci a kvalita života na to, aby sme sa dokázali dokázali čeliť zmenám na pracovnom trhu kvôli technologickému pokroku a zmenám vo svete, je to veľmi dôležité zohľadniť. Musíme pochopiť rôzne aspekty inovatívnych foriem práce a cestou dialógu so všetkými sociálnymi partnermi a účastníkmi pracovného trhu. Hľadanie riešení eh, pre súčasné Ehm, súčasnú modernú spoločnosť je kľúčom pre všetky členské štáty. Ehm, cieľom je zachovať a vytvárať kvalitné pracovné miesta a ďalej zlepšovať ochranu zamestnancov a súčasne ehm, musíme zlepšovať rovnováhu a vyváženie harmonizáciu súkromného a pracovného života. My osobitnú pozornosť budeme venovať tejto téme v záveroch rady, o ktorých chceme diskutovať začiatkom nášho predsedníctva. Rovnako chceme zdôrazniť, že chorvátske predsedníctvo je za dialog so sociálnymi partnermi zo všetkých kľúčových otázkach a vrátanie úlohy Európskej únie, eh, hospodárstva a predovšetkým sociálnej dimenzie. Tieto témy sú veľmi dôležité pre všetkých a treba si vypočuť všetky názory. Ak chceme lepšiu Európu a spoločnú budúcnosť, tak naše politiky musia byť výsledkom dohody, dialógu a dodržiavania pravidel. Realizácia našich spoločných cieľov v duchu spolupráce umožní Európe ďalej sa rozvíjať a ostane silná vo svete plnom víziev. Ja by som teraz rád všetkým poďakoval za pozornosť e, a nechám pani ministerku Bedekovič, e, aby ona predstavila svoje priority. Ďakujem. Pani ministerka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, vážená pani predsedníčka Výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti, pani Ďuriš Nikolsonová, vážení koordinátori parlamentných skupín, vážené členky a členovia výboru, pre mňa je to veľká česť, že dnes tu môžem vystúpiť spolu s mojim kolegom, ministrom práce a dôchodkový systém pánom Aladrovičom a zastupujeme to chorvátske predsedníctvo Rady Európskej únie. Ako iste veľmi dobre viete, tak eh, len po 6,5 roku predsedníctva ako najnovší členský štát Európskej únie Chorvátsko sa ujalo predsedníctva Rady Európskej únie. A je to pre nás veľká česť. Takže v čase, ktorý mám nejak z dispozícii, by som vám chcela predstaviť kľúčové priority a prvky nášho predsedníctva v oblasti sociálnych otázok. Počas nášho predsedníctva sa budeme sústrediť na oblasti, v ktorých Európska únia môže vytvárať pridanú hodnotu strategickým spôsobom. No a súčasne budeme vychádzať zo spoločných hodnot chorvátske predsedníctvo prichádza v období veľkých zmien v EÚ. Je to čas nového inštitucionálneho a legislatívneho rámca a rovnako v momente, kedy Európsku úniu opúšťa Európsku úniu v súlade s usmerneniami EÚ na roky 2019 a 2020 a na základe programu predsedníckého tria Chorvátsko pripravilo 6 mesiacov svojho predsedníctva, ktoré vychádzajú zo štyroch, alebo zo štyroch hlavných pilierov. Pál Aladrovič ich už spomenul počas prvých šiestich mesiacov sa budeme snažiť posilňovať našu Európsku úniu. A preto aj slogan nášho predsedníctva je Silná Európa vo svete plnom víziev. Spolu s mojim kolegom pánom Aladrovičom predsedám Rade ministrov EPSCO a venujeme sa témam, ktoré myslíme, že sú rovnako dôležité pre všetky štáty EÚ. Čo sa týka sociálnej politiky, tak sa budeme snažiť eh, vyriešiť dve hlavné priority. Prvou sú výzvy súvisiace s demografiou a budúcnosťou sociálnej politiky a druhou výzvou je rovnosť mužov a žien a umožniť ženám lepšiu situáciu na pracovnom trhu. Vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, keď hovoríme o demografických výzvach a budúcnosti sociálnej politiky, čo je našou hlavnou prioritou, tak vás musím upozorniť a pripomenúť, že viac ako polovica krajín EÚ je zasiahnutá rôznymi demografickými trendami. No a riešenie týchto trendov sa zdôrazňuje ako priorita v novom strategickom programe Európskej únie eh, na obdobie do roku 2024. No a z tohto dôvodu budeme podporovať diskusiu o tom, ako riešiť tieto výzvy a rovnako tiež budeme hovoriť o politikách zameraných na lepšiu podporu rodín a na to, aby sme zaistili lepšiu eh, harmonizáciu súkromného a rodinného života, súkromného a pracovného života. Uvedomujeme si, že sociálne politiky sú hlavne v kompetencii členských štátov, ale aj tak chceme zanalýzovať to, čo môže Európska únia robiť lepšie. Rovnako sa budeme snažiť spustiť rozpravu o rozvojových politikách zameraných na poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb a v každom prípade budeme venovať osobitnú pozornosť boju proti chudobe a za sociálnu inklúziu tých najzraniteľnejších skupín. Hlavne deti a ľudí s postihnutím. Ďalšou prioritou nášho predsedníctva je eh, rovnosť mužov, mužov a žien a zlepšenie situácie eh, žien na pracovnom trhu. Inklúzia žien do pracovnej sily je jednou z hlavných predpokladov, jedným z hlavných predpokladov eh, rovnosti a nezávislosti. Rovnako je to dôležité pre udržateľný hospodársky rast. Vážen cíľ doprinieť a preto našim cieľom v rámci tejto priority je zvýšiť podiel žien na pracovnom trhu. Tiež plánujeme preskúmať prepojenie medzi ekonomickou nečinnosťou žien a prekážkami, ktorým čelia ženy, ak sa chcú vrátiť na pracovný trh alebo keď e, vlastne svoju prácu zanechajú. Chceme sa pozrieť na prepojenie medzi starnúcou populáciou a medzi starostlivosťou o závislých členov rodiny a o ekonomickou činnosťou žien v EÚ. Chceme zanalizovať všetky tieto prekážky a navrhnúť možné riešenia. Počas nášho predsedníctva chceme navrhnúť závery rady o dopadoch e, dlhodobej starostlivosti na vyváženie pracovného a rodinného života a tiež závery týkajúce sa demografických otázok. Samozrejme, zorganizujeme mnohé podujatia, ktoré budú príležitosťou na presadzovanie našich priorít už na konci januára. Zorganizujeme konferenciu na vysokej úrovni o účasti žien na pracovnom trhu a sociálnych e, ziskoch a cieľom bude zmenšiť nerovnosti medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu, aby sme zároveň teda podporovali e, také rovné zastúpenie žien na trhu práce. Pokiaľ ide o demografické výzvy, chceme zorganizovať ministerskú konferenciu pod názvom Demografické výzvy a príležitosti na rozvoj a pokrok EÚ. To sa bude konať 6. a 7. apríla. Cieľom je začať e, diskusiu o početných demografických výzvach v EÚ, vymeniť si názory, skúsenosti a samozrejme hľadať možné riešenia. Potom ďalšia konferencia sa bude týkať zhodnotenia e, ľudí e, s postihnutím. To sa bude konať 8. až 10. mája. Budeme diskutovať o prijatí a implementácii teda Európskeho dohovoru o právach ľudí s postihnutím a všetkých témach, ktoré sa tohoto týkajú. Ďalšia významná konferencia sa bude týkať integrovaného prístupu a predchádzaniu e, vylúčení detí, e, ktoré sú ohrozené. Bude sa konať v júni. Budeme si samozrejme vymieňať e, tie najlepšie postupy, pokiaľ ide o predchádzanie tých, týmto negatívnym javom. Potom 27. a 28. apríla sa bude konať e, neformálne stretnutie e, k rade EPSCO a budeme hovoriť e, o rôznych dôležitých témach týkajúcich sa samozrejme zamestnanosti. Vážení členovia výboru, toto bolo len taký prehľad tých najdôležitejších priorít a víziev chorvátskeho predsedníctva. Samozrejme, tu pri tejto príležitosti by som chcela zdôrazniť, že tento svet sa mení nesmierne rýchlo a sme si vedomí všetkých víziev modernej spoločnosti a preto počas nášho predsedníctva sa budeme snažiť byť neutrálnym a čestným vyjednávateľom a robiť to, čo je v našich silách, aby sme zlepšili život všetkých našich občanov. Som presvedčená, že sa nám podarí spolupracovať na všetkých témach, ktoré sme spomenuli. Ďakujem pekne za pozornosť a rada zodpoviem všetky vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne obom našim hostom za predstavenie priorit chorvátskeho predsedníctva. Teraz si dáme prvé kolo otázok zo strany koordinátorov, potom prvé kolo odpovedí a potom všetci členovia výboru sa budú môcť pýtať e, prvým. Bude pán Radke, nech sa páči. A pani predsednička, pán minister, pani ministerka, kolegyne, kolegovia, ďakujem za prezentáciu. Preberáte predsedníctvo rady? Možno počkám, kým e, sa si dotlmočíte neviem, či mm, rečník hovorí, že prebráte predsedníctvo rady počas e, zložitej situácie, pretože e, viacero vecí sa deje, ktoré ste z časti spomenuli, ešte ich treba vyriešiť. Povedal by som, že e, som vám výslovne vďačný, že ste spomenuli ESF Plus a ESF, že ste to hodnotili ako úspech, ale pre mňa dôležitý bod by bol, a tu by som ešte rád niečo od vás počul v súvislosti s eh, viacročným finančným rámcom a prebiehajúce rokovania. Sú tu e, klebety, že prostriedky z ESF e, eh, prejdú do nového Just Transition Fund, e, teda fond spravodlivého prechodu. E, tu ja toto e, e, podporujem ten fond, ale takáto hra, kde prostriedky z jednej oblasti potom jednoducho presunieme do inej oblasti a povieme, e, e, že jednu dotknutú skupinu e, postavíme proti inej dotknutej skupine. Takúto politiku by som výrazne zamietol, čiže mňa by zaujímala vaša pozícia aj vzhľadom na ďalší vývoj ESF. Potom ste spomenuli rolu sociálnych partnerov. E, to e, ste e, ocenili opakovane, aj za to sa vám chcem výslovne poďakovať, lebo si myslím, že etablovanie štátnych sociálnych partnerstiev vo viacerých členských štátoch je ešte veľa priestoru toto je jeden z kľúčov k vyriešeniu e, centrálnych problémov, predovšetkým vzhľadom na mzdy. A tu by ma aj zaujímalo na jednej strane, aký je postoj chorvátskeho predsedníctva na tému e, Európska minimálna mzda. Konkrétny návrh síce padne až počas nemeckého predsedníctva rady, ale konzultácie sociálnych partnerov prebiehajú už teraz. Takže v podstate to spadá do vašho rozsahu úloh, čiže by ma zaujímalo, aká je vaša pozícia a či vy e, teda e, chcete e, napredovať v dialogu so sociálnymi partnermi, o tom konkrétne na tému nezamestnanosti mládeže. Tiež sa diskutuje o tom, ako to má pokračovať e, so, so zárukou pre mládež. EÚ, ja som tomu otvorený, ale pre mňa je dôležité, než e, zodpovieme otázku, ako budeme v tom pokračovať. Musíme sa pozrieť, aké efektívne, ako efektívne boli prostriedky e, vynaložené v minulosti. A to by ma zaujímalo, e, akému vyhodnoteniu ste dospeli vy, teda vo vašej krajine, ako efektívne boli tie prostriedky e, nasadené a čo by sa dalo zlepšiť. Ďakujem, pani Jongeris. Ďakujem pekne. Ďakujem obom ministrom za to, že prišli, že prezentovali svoj program. Myslím si, že je skutočne také š- niečo špeciálne mať predsedníctvo tak krátko po vstupe do EÚ, takže k tomu vám teda gratulujem a želám všetko dobré pri tejto náročnej úlohe. Niektoré veci už tu boli spomenuté a chcela by som sa poprvé spýtať, Máte nejakú predstavu, kedy budete mať jasný mandát, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec? Myslím si, že toto je pre nás dôležité. Samozrejme je to dôležité pre celú EÚ, ale tiež pre fondy, ktoré spadajú do našej pôsobnosti. A z času na čas má človek pocit, že na rade ľudia jednoducho možno, že neprikladajú veľkú váhu spolurozhodovaniu, zatiaľ čo pre nás je to veľmi dôležité pri ESF. Po druhé, tiež sa to týka financovania. To, čo ste povedali o implementácii e, Európskeho piliera sociálnych práv, e, to beriem, ale implementácia si vyžaduje financie na to, aby vlastne tam mohli byť skutočné záruky. A chcem sa teda spýtať, ako môžete presvedčiť ďalšie členské štáty, aby tiež boli ochotné dať peniaze nielen na prechod a na zelenú, zelený dohovor, ale tiež na túto oblasť. A potom tá posledná otázka ohľadom záruk pre deti a komisárka vo svojom vypočutí tiež hovorila dosť pozitívne a chcem sa spýtať, že ak chceme, aby táto záruka bola úspechom, potrebujeme jasné financovanie už na začiatku viacročného finančného rámca, takže ospravedlňujem sa, že všetky moje otázky sa týkajú peniazy, ale viete, peniaze hýbu svetom. Ďakujem. Ďakujem, pán Pislaru. Ďakujem, vážení ministri. Gratulujem vám k vášmu ambicioznému programu, ktorý ste predstavili. Vážim si to, že ste spomenuli toľko kľúčových otázok a v mene Renew Europe v rámci tohto výboru vám želám veľa šťastia a aby ste mohli napredovať v väčšine, ak nie vo všetkých otázkach. Spomenuli ste, že vyvážená mobilita a cirkulácia je dôležitá pre všetky oblasti EÚ, ale čo ak sa táto mobilita prenesie do ťažkopádnej administratívy, pretože legislatíva už 15 rokov čaká na revíziu a nemôžeme napredovať bez novej legislatívy, pokiaľ ide o koordináciu e, s systémov sociálneho zabezpečenia, čiže to treba sfinalizovať a prijať. V našej skupine si myslíme, že digitálna, uh, digitálne riešenia sú veľmi dôležité a kľúčové pre našich občanov. Legislatíva musí byť zameraná na občanov a otázka je, aká je vaša pozícia, pokiaľ ide o tieto predstavené prvky, aký je váš názor na súčasný stav vyjednávania. A druhá téma sa týka cestovnej mapy k sociálnej Európe, ktorú predstavila komisia. Spomenuli ste, že chcete venovať špeciálnu pozornosť implementácii európskemu, Európskeho piliera sociálnych práv a predovšetkým odstráneniu chudoby a pomoci najvylúčenejším skupinám, vrátane deťom a rómskym deťom, ako riešiť otázky bývania. Mali sme nedávno rozpravu o tom princípe Housing First, bývanie v prvom rade a dôležité je bojovať proti vylúčeniu, ale nie sú tu žiadne jasné kroky, ako to k tomu chcete pristupovať Ďakujem veľmi pekne a želám vám všetko dobré. Pani Langens, nech sa páči. Ďakujem. Langens, pán, pardon. Ďakujem. Najprv by som chcela povedať, že e, Ďakujem za tento program. Zameriavate sa na e, boj proti vylúčeniu a podporu najvylúčenejších skupín. To je skutočne dôležité. Počas vášho predsedníctva chcete venovať pozornosť odstráneniu chudoby a sociálneho vylúčenia najzraniteľnejších skupín, najmä detí a ľudí s postihnutím. A som rada, že e, plánujete s touto témou aj konferenciu v rámci dohovoru OSN aj marginalizované rómske skupiny. Ja by som bola rada, ak by ste tam začlenili aj tému bezdomovectva. Realita je taká, že veľmi veľa ľudí je na uliciach v Európe, sú vylúčení, pozbavení svojich ľudských práv a dôstojností. A preto e, počas rozpravy minulý týždeň o, house, o bývaní sme navrli stratégiu ohľadom bývania. Tiež e, sme vyzvali členské štáty, aby pripravili stratégiu na boj proti bezdomovectvu, aby mali reaktívne aj proaktívne opatrenia, aby sa bojovalo proti tomuto vylúčeniu. Verím, že môžeme s vami počítať a že budete túto tému presadzovať aj na rade. Ďakujem. Pani Žame, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička, vážený Aha, vážená pani ministerka, vážený pán minister, ja som počula, že budete, že ste hovorili o demografických e, trendoch, o rovnosti medzi mužmi a ženami. S tým súhlasím, vážený pán minister. Hovoril, počul som, že ste hovorili o kvalite zamestn- pracovných miest a mobilite zamestnancov. Tiež ste hovorili o jednote tiež o blokovaní systému sociálneho zabezpečenia v Európe. No a možno, že je najvyšší čas, keby ste nám oznámili vaše vašu snahu alebo spôsob, ako by ste chceli nájsť východisko z dlhých a náročných procesov rozhodovania v Európskej únii. No, vy ste, pani ministerka, hovorili o diverzite a kompetencii členských štátov. Čo navrhujete ako reakciu na politiku úsporných osp- úsporných opatrení v Európe, ktorá sa týka aj Francúzska, no a ďalej, aká je, aká je vaša pozícia o, k integrácii migrantov na pracovný trh, na úkor našich, našich občanov, rovnako čo si myslíte o nedržiavaní ich pracovných noriem a štandardov a tiež čo si myslíte o sociálnom dumpingu, ktorá, ktorý je spojený s vysielaním zamestnancov. No a vani, vážená pani ministerka, vážený pán minister, kolegyne a kolegovia, eh, hospodárstvo, ešte raz to poviem, hospodárstvo by malo slúžiť eh, človeku a nie eh, naopak. A rovnako je to aj s politikou. Ďakujem. Madame Rafalska. Ďakujem, pani Rafalska, nech sa páči. Pani przewodnicząca, pani minister, panie ministrze, szanowni państwo. Predstaviliście... Pán minister, dámy a páni, prezentovali ste ambiciozne výzvy, priority, boli jasne popísané. Čas na eh, zrealizovanie týchto ambicioznych cieľov, ten čas je eh, krátky, už je koniec prvého mesiaca a čoskoro eh, nastúpi nemecké predsedníctvo Často sa však stáva, že čas na implementáciu je krátky a začiatok tu je mimoriadne ťažký, pretože e, máme začiatok viacročného finančného rámca. Ale mám taký dojem, že e, či už chorvátske alebo nemecké predsedníctvo e, vychádza z toho, že vedieme prehlbenú diskusiu, ale kedy nastane ten čas, aby sme konkrétnejšie e, konali. Keď máme toľkoto víziev, tak sa nám toho veľa nepodarí a ja chápem, že každý členský štát, e, ktorý e, preberie predsedníctvo, má určité ambície, chcete zrealizovať konkrétne ciele, ale hovorím o demografických problémoch, ktoré potrebujú jednoznačne dlhodobú perspektívu. Ako chcete zaručiť túto dlhodobú perspektívu. Budú aj e, problémy, ktoré sa budú opakovať, pretože, e, ako spomenuli koordinátori, záruka pre mládež, minimálna mzda v EÚ, ak teraz e, sme to postupili na konzultácie, tak sa pýtam, čo bude konzultované. Existuje oficiálny dokument v obehu Tiež e, sa chcem opýtať na práce v súvislosti s koordináciou e, systémov sociálneho zabezpečenia. Máte na to harmonogram? Chceli by ste tieto práce urýchliť? Alebo chcete, aby e, počas vášho predsedníctva tento bod nebol uzavretý? Pretože trošku sme sa zasekli v tomto. Keď sa hovorí o nedostatku e, práce e, medzi ženami, tak e, sa pýtam na prítomnosť, teda prítomnosť žien na trhu práce musí byť špecificky zohľadnená, alebo špecifické je aj špecifické sú podmienky každého členského štátu a tá pasivita môže mať rôzne dôvody v rôznych členských štátoch. Čo si myslíte o rozvoji sociálnych služieb, keď by ste mali priority 1, 2, 3, tak mi prosím povedzte, e, ktorá je, e, e, ktorý je ten hlavný bod na vašej agende. Ďakujem, pán Björnsen. Ďakujem pekne. Vítajte na našom výbore a veľa šťastia počas predsedníctva. Chcem sa spýtať na váš program. Povedali ste, že chcete podporovať Európsky pilier sociálnych práv a v rámci toho presadzovať diskusiu o výzvach na pracovnom trhu a v našej skupine ľavicovej vidíme, e, že sú tu mnohé výzvy, nízke platy, e, prekerné zamestnanie a podobné ďalšie rastúce problémy v našej spoločnosti. Takže môj názor je taký, že najlepšie by bolo zabezpečiť skutočne dôstojné platy, dôstojné podmienky a na to treba kolektívne vyjednávanie. A preto by som chcel poznať, aké sú nejaké vaše konkrétne riešenia na uh, tieto nové vízy a prekažky na pracovnom trhu. Ďakujem. Po prvom kole otázok. Máme prvé kolo odpovedí. Kto začne? Nech sa páči, pán minister. Poštovane zástupnice, poštovani zástupnici. Vážení členovia parlamentu, chcem sa vám poďakovať za toto prvé kolo otázok a v mene nášho ministerstva, ako aj v mene rady EPSCO by som chcel zodpovedať na niektoré otázky, potom dodám slovo kolegyni pani Bedekovič. Budem sa snažiť zodpovedať čo najviac otázok. Pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, myslím si, že sme si dobre vedomí na základe záverov rady z 12. decembra 2019 pán Michel eh, hovoril o pokračovaní vyjednávaní, pokiaľ ide viacročný finančný rámec a my by sme chceli zdôrazniť, že toto je vlastne bežný postup, pokiaľ sa nedosiahne dohoda na technickej úrovni. Sme si dobre vedomi významu tohto viacročného finančného rámca, významu pre všetky členské štáty, čo to vlastne prináša a obnáša, ale teraz zatiaľ nemôžeme povedať viac. E, samozrejme, budeme sa snažiť, aby sme dosiahli kompromis vo všetkých otázkach, predovšetkým k tejto téme, ale ako vravím, pokiaľ ide o tento finančný, viacročný finančný rámec a sektorálne vyjednávania, sme v takej situácii, že jednoducho Musíme počkať a uvidíme, ako sa to vyvinie. A pokiaľ ide o viazročný finančný rámec a ESF+, e, jedna otázka sa toho aj týkala. E, samozrejme, my očakávame, že teda budú rokovania a už aj prebiehajú rokovania o tom, ako by mal vyzerať ESF+, a bez finančného rámca. Zatiaľ je to teda bez viazočného finančného rámca, ale dúfame, že ESF Plus eh, bude mm, môcť poskytnúť minimálne také výsledky, aké dosahoval dosia, posiaľ ESF. A tiež bola ďalšia otázka, ktorá sa týkala vlastne zlepšenia sociálnej inklúzie, zvýšenia budeme sa snažiť o zvýšenie štandardov vzdelávania a o pozitívny vplyv, pokiaľ ide o konvergenciu medzi členskými štátu, štátmi. Teraz minimálna mzda. 14. januára sme videli, že komisia predstavila prvý návrh dokumentu týkajúci sa minimálnych miest a rokovaní, súvisiacich rokovaní sme si vedomi významu tejto otázky. Vieme, že je to dôležitý sociálny mechanizmus a sme si tiež vedomi, že 22 z 28 členských štátov momentálne má zákonne definovanú minimálnu mzdu nejakým spôsobom. A my, čo sa budeme snažiť robiť, je v rámci tejto témy je to, že budeme sa snažiť teda o tomto rokovať ešte do konca nášho predsedníctva a definovať istým spôsobom vlastne to, o čom by sme chceli rokovať s jednotlivými členskými štátmi, ale zatiaľ ešte nemáme dostatok konkrétnych informácií, aby sme mohli o tomto diskutovať a diskutovať o možných potenciálnych systémoch, ako by mohli vyzerať, ale sme si vedomi, že je to veľmi náročné a zložité ale zároveň je veľmi dôležitý kompromis. Pitanje dákle, čo sa týče implementácie stúpa socijalne. Takže e, čo sa týka implementácie Európskeho piliera sociálnych práv, Európsky pilier sociálnych práv je teda poskytuje politické usmernenia k tomu, ako by sme mali pristupovať k sociálnym právam ako celku, vzhľadom na to, e, že boli prijaté v roku 2017 všetkými členskými štátmi a hlavami vláda štátov. Tiež tam bolo e, e, vyhlásenie a myslím si, že je potrebné implementovať Európsky pilier sociálnych práv do všetkých našich aktivít a pokúsime sa konať ako neutrálny sprostredkovateľ eh, v tomto procese. Čo sa týka nariadenia 883, koordinácia sociálnych, systémov sociálneho zabezpečenia počas fínskeho predsedníctva sme sa dosť dobre obmozvámili s dôležitosťou tohto nariadenia pre všetkých občanov a sme si vedomi situácie, v ktorej sa tento spis nachádza, aký je zložitý a dúfame, že dohoda s Európskou, medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom ako aj v, s, s, po dohode s členskými štátmi sa nám podarí doceliť určitú úroveň kompromisu, pretože na to, aby sme boli schopní e, prijať tento spis, potrebujeme kompromis všetkých strán. Čo sa pokúsime urobiť e, počas náho predsedniča je doceliť tento kompromis, pretože to vnímame ako veľmi dôležité aby tento e, mm, spis bol prijatý, tento dokument. Je to veľmi dôležité, je veľmi dôležitý, pretože definuje súbor e, pravidiel e, pre mobilitu a všetky benefity nezamestnaných pracovníkov v Európskej únii, čiže je mimoriadne dôležitý. Pokiaľ ide o sociálne rokovania a sociálny dialog, tak samozrejme E, sme za sociálny dialog, za posilnenie tohto dialogu v rámci Európy. Môžem avizovať aj trojstranový sociálny summit 18. marca, kde sa pokúsime otvoriť určité diskusné body, ktoré sa týkajú kolektívneho vyjednávania a tripartitného sociálneho dialogu. Ale e, o čo sa pokúsime, bude e, povzbudiť posilnenie sociálneho dialógu, pretože si myslíme, že je veľmi dôležitý. Myslíme si, že najlepšie rozhodnutia sa dajú urobiť iba v rámci systému kolektívneho vyjednávania. A v rámci všetkých našich priorít a spisov e, sa pokúsime sociálny dialog umiestniť na vysokú úroveň a zdôrazniť ho tak, ako to len bude možné. govori iscrpljeni, sad mogu prepustiti riječ. Myslím si, že e, to boli všetky moje odpovede a teraz e, by som odovzdal slovo svojej kolegyni pre ostatné odpovede. Ďakujem veľmi pekne. E, takže tak ako môj kolega, aj ja sa pokúsim zoskupiť moje odpovede podľa jednotlivých tém. Poprvé, všetky otázky týkajúce sa budúcnosti sociálnej politiky a sociálnej Európy. V prvom rade chcem povedať, že keď e, uvažujeme strategicky o budúcnosti sociálnych politík, tak si myslíme, že, po, že musíme sa efektívne prispôsobiť rýchlým zmenám, ktorým čelia všetky krajiny Európskej únie eh, v súčasnom globalizovanom svete. Cieľom tohto je čeliť všetkým výzvam, ktoré máme pred sebou. Takže preto naše politiky si vyžadujú kontinuitu a pokrok Čiže toto sú dve kľúčové veci. Ak chceme udržateľný systém, musíme pracovať strategicky a systematicky. Je to mimoriadne dôležité, aby všetky zainteresované strany na všetkých úrovniach EÚ boli e, tomuto úplne zaviazané. Tiež to znamená, že musíme aktualizovať všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii. V tomto kontexte Musíme zabezpečiť ďalšie synergie ekonomických a sociálnych politík. Mm, a sociálne princípy a sociálne práva musíme dať do popredia našej pozornosti. Pokiaľ ide o sociálnu ochranu, sociálne zabezpečenie. Ďalší dôležitý faktor je e, zohľadniť národné špecifickosti a právomoci členských štátov. Preto e, e, toto veľmi intenzívne monitorujeme a teda sledujeme všetky iniciatívy, ktoré už zahajila Európska komisia, iniciatívy spojené s budúcnosťou sociálnej Európy. E, pokiaľ ide o posilnenie sociálnej Európy, tiež e, sa zameriame na e, rodovú rovnosť a na transparentnosť miest. Veľmi dôležité prepojenie na Európsky pilier sociálnych práv je akčný plán pre jeho implementáciu. Akčný plán pre implementáciu sociálneho piliera. V tejto oblasti sa zameriame na konzistentnú implementáciu všetkých princípov sociálneho piliera, pretože implementácia princípov obsiahnutých v tomto dokumente je mimoriadne dôležitá, keď hovoríme o budúcnosti sociálnej politiky v Európe. Myslíme si, že Európa v súčasnosti je jedinečná, je jedinečná oblasť, prosperita e, a tak ďalej. Toto všetko je dôležité. Uvedomujeme si, že náš svet sa mení rýchlým tempom, vznikajú nové možnosti, ale aj nové výzvy. Takže v kontexte e, širšej diskusie a v rámci prípravy akčného plánu pre implementáciu sociálneho piliera zameriame e, našu pozornosť na všetky návrhy a všetky iniciatívy Európskej komisie. Samozrejme, toto všetko bude v súlade s našou e, kompetenciou, s našimi kompetenciami, mm, teda kompetenciami sprostredkovateľa a všetky tieto ciele nasmerujeme na ďalší vývoj, ďalšie rozvíjanie sociálnej Európy No, jedna z vašich otázok e, súvisela s chudobou a sociálnou exklúziou. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku, je to mimoriadne dôležitá téma. Najmä vzhľadom na skutočnosť, že bez ohľadu na pozitívne prínosy Európskej únie riziko sociálnej exklúzie a chudoby e, je stále e, Eh, vysoká. Toto je téma, ktorá je mimoriadne dôležitá, pokiaľ ide o deti, osoby s postihnutím, národnostné menšiny a imigrantov. Všetky tieto skupiny čelia eh, problémom, pokiaľ ide o prístup k vzdelaniu, k sociálnym službám, pokiaľ ide o prístup na trh práce. No a prí, príjem aktívnej pracovnej sily ktorý uh, uh, uh, je teda e, na újmu e, starších ľudí, ktorí boli lepšie chránení v minulosti Eh, udržateľnosť eh, systémov eh, sociálneho zabezpečenia. Toto musia byť hlavné princípy, pokiaľ pôjde o nastavenie sociálnych politík. Preto sme presvedčení, že Európsky pilier sociálnych práv by mal slúžiť ako kompas, ktorý nás nasmeruje cieľom, ktoré chceme dosiahnuť. Takisto e, je to naďalej dôležitý rámec pre riešenie budúcich víziev trhu práce, ako napríklad e, viacrozmerný charakter chudoby, sociálnej exklúzie a sociálnej, nerovn- sociálnych nerovností. Ďalšia otázka tu zaznela ohľadom e, sociálneho ubytovania a ehm, problému bezdomovcov. Situácia um, um, poskytnutia, teda ubytovania a bezdomovcov, toto je problém, ktorý sa dotýka viacerých členských štátov a toto je niečo, čo musíme e, vyriešiť integrovaným prístupom. Musíme skombinovať prevenciu, a poskytnúť podporu na úrovni EÚ. Tiež musíme zlepšiť systém zberu a monitorovania údajov a musíme zahrnúť e, široké spektrum zainteresovaných strán v boji proti problematike bezdomovcov a sociálnej inklúzie. Toto sú záležitosti, ktoré sú veľmi dôležité. Tiež musíme poskytnúť dodatočné financie, finančné prostriedky. Musíme si medzi sebou e, vymieňať e, informácie, overené postupy. Keďže toto sú pozitívne faktory, ktoré e, nás určite povedú k zmenám. Určite na tom popracujeme. Ďalší dôležitý bod, ktorý tu zaznel, sa týka e, ľudí s e, postihnutím. A ako som už povedala na úvod, e, zameranie nášho predsedníctva je na sociálnu inklúziu a na zlepšenie práv osôb s postihnutím koncom minulého roka e, bol Európsky deň e, osôb s postihnutím. Samozrejme, chceme chrániť tieto osoby a musíme im poskytnúť rovný prístup k všetkým právam. Samozrejme, tiež majú právo na dôstojný život. Počas nášho predsedníctva e, zdôrazníme potrebu horizontálneho prístupu a náš cieľ je, aby e, tieto témy boli viditeľnejšie e, v rámci celého spektra politík. Naša práca tu nekončí. Samozrejme, chceme zabezpečiť, aby všetky osoby s postihnutím mohli uplatňovať svoje práva a budeme pracovať na implementácii e, dohovoru OSN o právach osôb s postihnutím. Toto musí naďalej ostať našou prioritou. Informácie na základe štatistických údajov, ktoré máme k dispozícii a údaje získané e, na základe verejných konzultácií, ktoré vykonala Európska únia, predstavujú hodnotný príspevok a budú predstavovať e, dobrý prehľad e, pre budúce aktivity. Aj tu je dôležité zapojiť všetky zainteresované strany e, na úrovni EÚ. A je dôležité začať systematický prístup. Budeme mať konferenciu na posudzovanie Eh, eh, eh, postihnutí, teda, teda na finančnú pomoc osôb s postihnutím. Bude sa diskutovať o všetkých témach týkajúcich sa implementácie dohovoru OSN o právach ľudí s postihnutiami, mm, otázky financovania združení, teda pokiaľ ide o posúdenie mm, týchto postihnutí, Eh, možnosti na trhu práce pre ľudí s postihnutím a dúfame, že budeme môcť eh, zahájiť širšiu diskusiu na túto tému a že eh, teda podporíme výmenu názorov medzi všetkými členskými štátmi. Takisto tu zaznela otázka, pokiaľ ide o záruku pre mládež, pre deti. Politická vôľa je kľúčová usmernenia európskych inštitúcií a silné e, opatrenia vo všetkých európskych inštitúciách, lepšie prepojenia medzi fondmi. Toto všetko sú elementy, ktoré sú nevyhnutné, ak chceme posilniť e, tento systém. Potom tiež kľúčové sú včasné zásahy ehm, Okrem úspory financií, toto je tiež kľúčovým bodom v boji proti chudobe a sociálnej exklúzii, e, čo je taký trochu začarovaný kruh. Tešíme sa na túto konferenciu, ktorá sa uskutoční koncom prvej fázy garancie pre deti a táto konferencia sa uskutoční 17. februára tu v Bruseli. Výsledky a odporúčania e, poskytnú e, e, užitočné informácie pre naše budúce diskusie. Cieľom tejto iniciatívy je zlepšiť rámec pre ochranu práv detí a Musíme naďalej pracovať e, e, na boji proti chudobe a sociálnej exklúzii detí, ale takisto musíme poskytnúť e, primeranú starostlivosť, prístup k zdravotnej starostlivosti a k vzdelávaniu a samozrejme k ubytovaniu pre všetky deti, ktoré čelia riziku. Ak som si dobre poznamenala, tiež tu zaznela otázka o kvalite um, teda príležitosti žien na trhu práce. Ako som povedala, inklúzia žien na, do trhu práce je jeden z kľúčových bodov pre e, e, nezávislosť, nezávislosť mužov aj žien a to samozrejme tiež povedie k udržateľnému ekonomickému rastu. Preto je našim cieľom zlepšiť e, participáciu žien na trhu práce. E, potrebujeme e, integrovaný prístup vrátane dobrých, dobrého legislatívneho rámca, jasne definovať úlohu inštitúcií, monitorovanie štatistických údajov, príjmanie strategických stratégií zameraných na riešenie tohto problému a samozrejme eh, hodnotenie efektívnosti všetkých opatrení, ktoré boli um, vykonané na riešenie tejto výzvy. Potom otázky, ktoré sa týkali demografických zmien. Už som eh, o tom hovorila mm, mm, na úvod Takmer všetky krajiny EÚ čelia veľkým výzvam na pracovných trhoch a sú zasiahnuté mnohými demografickými výzvami. Prekonávanie týchto výziev je kľúčové, ak chceme posilniť sociálnu súdržnosť a udržateľnosť našeho hospodárskeho rastu. No a čo sa týka demografických víziev, tak by som vám len chcela pripomenúť, že práve Chorvátsko podporovalo túto tému. My uznávame, že to bol problém, alebo uznali sme, že to bol problém v našej krajine a bolo to zapracované do strategického plánu EÚ na obdobie nadchádzajúcich 5 rokov. Táto téma je pre nás mimoriadne dôležitá a ja dúfam, že počas nášho predsedníctva sa nám podarí na týchto otázkach hovoriť, o týchto otázkach hovoriť detaľnejšie. Takže tak, negatívne demografické trendy, aj politiky, ktoré zlepšia život a kvalitu života našich občanov a nastolia rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom. Tiež sa chceme zameriavať na ľudské zdroje a ľudský potenciál v budúcich politikách EÚ sa musí sústrediť na zmierňovanie negatívnych trendov, no a v budúcnosti tieto politiky by mali poskytnúť stabilitu a rovnaký hospodársky rozvoj vo všetkých častiach EÚ. Len tak sa nám podarí poskytnúť adekvátnu reakciu na všetky tieto výzvy. Naše predsedníctvo si veľmi dobre uvedomuje všetky problémy s demografiou v Európskej únii. My si tiež uvedomujeme problémy na pracovnom trhu a v rámci európskeho hospodárstva. No a z tohto dôvodu Dúfame, že sa nám podarí spustiť komplexnú a širokú diskusiu, tak aby sme si mohli vymieňať skúsenosti, osvedčené postupy, no a to by nám malo pomôcť a predkladať konkrétne závery. Dobre, takže to bolo prvé kolo odpovedí, druhé kolo vašich otázok čaká a prečítam zoznam rečníkov plus pani Bišov Okay, the first one, Madame Tomt, uh, Mr. Casa, Madame Rondinelli, Madame Zalewska, Mr. Danielson, Madame Holmes, uh, Madame Ferrandis, Madame Lenoir, Madame Maxova, uh, Madame Semedo, Mr. Nicolau Alavanos, Mr. Saliba, Mr. Burgles, and then Madame Bischoff. Uh, now, as... No a teraz, eh, keďže Nemáme už tak veľa času, ešte pani Lizy a pán Paten. Dobre, keďže už nemáme veľmi veľa času, musíme si stanoviť nejaké pravidlá a to znamená minútu a pol na jednu otázku. Súhlasíte? Dobre, ďakujem pekne za pochopenie. Takže e, ako prvá dostane slovo pani Tomč, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, ďakujem veľmi pekne aj za vaše úvodné slova. Veľmi som rada, že medzi vašimi prioritami sa objavila tiež silná Európa, pretože e, Európa bude silná vtedy, keď všetky členské štáty Európskej únie budú silné, pretože sa hovorí, že tá reťaz je taká silná, ako silné je najslabšie, najslabší článok. No a Máme rôzne fondy, kohézne fondy, hovorilo sa o prostriedkoch sociálneho fondu. Vy máte v rukách tiež rozhodovanie alebo riadenie viacrečného finančného rámca. No a ja dúfam, že budete mať stanovisko, že e, prostriedky prostriedky sociálneho fondu nemôžu sa zmeniť na prostriedky e, fondu na spravodlivú transformáciu. To všetci som rada, že si uvedomujete, že to je problém. E, demografické trendy. No a ja by som vás chcel požiadať, aby ste predstavili nejaké konkrétne riešenia v súvislosti e, s rastúcimi výzvami demografie, ako by európske politiky mohli pomôcť pri tom, pričom eh, hlavné kompetencie sú v rukách národných štátov. No a na záver, čo urobíte preto, aby mladí z krajín ako je Chorvátsko, Slovinsko alebo eh, ešte ďalších, aby sa eh, nesťahovali na západ alebo do tých rozvinutejších krajín. A pán Kasa a pripraví sa pani Rondinelli. A ďakujem veľmi pekne. A ďakujem pekne aj ministrom za to, že prišli. Ďakujem za ich prezentáciu a detailné odpovede spolu s kolegami z tohto výboru zberám za fond ESF+, takže dovolte mi, že sa v tejto otázke vrátim. Iste viete, že tento fond pomáha miliónom európskych občanov. A ja by som chcel poďakovať rokovaciemu týmu Chorvátska za konštruktívny prístup v rámci rokovaní čas prvého technického zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo tento týždeň. Duch konštruktívnej spolupráce to je veľmi dôležité. Avšak mám isté obavy. Mám obavy, že počas fínskeho predsedníctva boli predložené návrhy na rade zoškrtať tento rozpočet. No a ja mám ešte väčšie obavy z toho, že je tu zámer ešte viacej finančných prostriedkov z ESF Plus presmerovať do Fondu spravodlivej transformácie. No a ja musím povedať, že výrazne zníšenie finančných prostriedkov ESF Plus bude mať obrovské dopady na meste v členských štátoch. No a ešte väčší problém je, že čelíme inklúzii veľmi dôležitých prvkov fondu ESF Plus v rámci roko, do rokovacieho boxu viedročného finančného rámca. Ja musím povedať jasne, že parlament je jasne proti takéto inklúzii. No a Dúfam, že nám pomôžete, že sa to nestane, keď eh, začnú rokovania pani Rondinelli a pripraví sa pani Zalevská. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Vážená pani ministerka, vážený pán minister, medzi vašimi prioritami je tiež pokračovanie rozširovania krajiny Balkánu avšak treba chrániť niektoré základné práva, a tak ako aj základné hodnoty v pracovnom živote. Keď sociálne otázky nebudú dostatočne zohľadnené pri rozširovaní, tak to poškodí všetky krajiny. To sme videli už pri poslednej vlne rozširovania, nemá to dopady len na staré členské štáty, ale aj vyvoláva to problém ako sociálny dumping a podobne. Trh nedokáže všetko regulovať sám, narušenia trhu sa neodstránia sami, no a môže sa opakovať. Čo urobíte na to, aby ste zabránili tomu, že sa takéto, takáto nerovnováha obrať, o, objaví zase? A páni Zalevská a pán Daniel som bude nasledovať. Ďakujem veľmi pekne za prezentácie. Ďakujem veľmi pekne aj chorvátskému predsedníctvu. Aj my máme pochybnosti o tom, že sa môže stať, že prostriedky z kohezného fondu budú presmerované na tú tzv. zelenú transformáciu. My by sme sa mali teraz zamýšľať možno nad tým, aby sa tie peniaze neškrtali, ale aby sa tam niečo doplnilo, a komisia by sa mala zamyslieť nad tým, ako by mohla podporiť tento greening. Samozrejme, treba rozhodnúť o tom, koľko peňazí na aké účely. Vy ste nám uviedli priority a preto by bolo dôležité v každom prípade stanoviť si nejaký eh, nejaké poradie, aby sme povedali, čo je dôležité a čo menej dôležité, aby sme to zabezpečili aj financovanie. Máme veľké projekty, napríklad eh, v prípade digitálneho, digitálnej exklúzie. U nás eh, všetky školy majú širokopásmové pripojenie, všetci učiteľia sú vyškolení, majú multimediálne tabule k dispozícii a teraz pracujeme na projektoch pre starších eh, občanov, ktorí sú tiež ohrození digitálnou exklúziou a chodia do školy, aby sa naučili. My už sme vybudovali stratégiu a môžeme ukázať, ako podporiť celoživotné vzdelávanie. A prináša to výsledky. My máme aj... ďakujeme pekne. Ďalší rečník, pán Danielson. Ďakujem veľmi pekne eh, za predstavenie programu predsedníctva. Naša skupina SAD pre nás je veľmi dôležité, aby sme podporovali sociálnu Európu, aby sme sa venovali pracovným podmienkam občanov. Pre nás je to priorita. A ja a som rád, že chorvátske predsedníctvo hovorilo o význame sociálneho piliera. Je to tiež jedna z našich priorít, to sa teším a rovnako sa teším, že ste zdôraznili význam sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania je dôležité, aby Európa bola spravodlivá, udržateľná a treba spolupracovať so sociálnymi partnermi. Naša politika na európskej úrovni je dôležitá. Politika eh, eh, životného prostredia je dôležitá, pretože ona má vplyv na kvalitu života občanov, zamestnancov komisia, aj, aj ona sama, keď hovorí o sociálnej Európe, povedala, že jedno investované euro sa premení na 2 eurá. Takže dobré pracovné podmienky sú veľmi dôležité, aby sme sa vyhli e, psychosociálnym problémom a iným. Preto je veľmi dôležité, aby sme mali novú stratégiu týkajúcu sa pracovného prostredia. To je úplne zásadné. Je dôležité, aby sme mali novú stratégiu v tejto otázke, tak aby sme mali globálnu víziu, ktorá nám umožní prechádzať chorobám z povolania a psychologickým problémom zamestnancov. Ďakujem pekne. Pani Holmesa, pripravi sa pani Fernandes Kris, nech sa páči. Ďakujem pekne a ďakujem ministrom chorvátskeho predsedníctva. Chcela by som sa spýtať na demografické zmeny, pretože je to jedna z veľkých víziev, ktorým čelíme v EÚ. Tieto demografické zmeny vplývajú e, na ekonomické, sociálne, územné e, aspekty a e, určite to má vplyv aj na uplatňovanie práv občanov bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, vyvíjať a rozvíjať mechanizmy, ktoré nám môžu pomôcť bojovať proti vylúčeniu a proti migrácii mnohých mladých ľudí, zabezpečiť sociálne služby a vytvárať príležitosti pre prácu, to je kľúčové. A dobrým príkladom bolo mať aj národné stratégie, tak ako napríklad u nás v Španielsku, na podporu mladých ľudí. To by sa mohlo vlastne vyviesť aj do iných členských štátov, aj na úroveň EÚ. Program chorvátskeho predsedníctva, ktorý e, sme si vypočuli minulý týždeň v Štrásburgu, tak e, sme teda počuli, že e, jednou z priorít je bojovať proti demografickým zmenám. A chcela by som vedieť, pokiaľ ide o územné rozpílenie, aké opatrenia chcete presadzovať na podporu mladých, najmä na vidieku a pokiaľ ide o starnutie populácie, aké riešenie chcete hľadať na podporu udržateľnosti sociálnych systémov v EÚ. Pani Ferrandisa a pripraví sa pani Lenoár. Vážený Vážení ministri, chcela by som zdôrazniť niektoré veci. Ako viete, minulý týždeň Európska komisia predstavila ekologický dohovor, kde sú návrhy, ako riešiť klimatické zmeny, zabezpečiť eh, neutrálnu ekonomiku a spravodlivý prechod. Ale my, socialisti a demokrati, nám chýba to, že sa nepresadzuje sociálny aspekt ekologického dohovoru alebo nezdôrazňuje. Samozrejme je dôležité ochraňovať životné prostredie, ale tiež musíme eh, sa venovať sociálnej rovnosti a preto by som chcela vidieť, vedieť, či chorvátske predsedníctvo chce venovať pozornosť sociálnym aspektom v rámci ekologického dohovoru a čo konkrétne chce presadovať. Fínske predsedníctvo malo ako prioritu e, ekonomiku blahobytu a chorvátske predsedníctvo je pravda, že tiež tu hovorí o životaschopnejšej spoločnosti. A, ale myslím si, že sa tu zabúda trošku na tému, ktorú zdôraznila aj kolegyňa socialistov a demokratov, a to je e, podpora ľudí na vidieku, e, digitalizácia, e, zhoršovanie mentálnych služieb potrebujeme rešpektovať fyzický blahobyt a tiež dobrý zdravotný stav, bojovať proti depresii a problémom duševného zdravia. Chcem sa spýtať, že či tomto téma chcete venovať špeciálnu pozornosť. Ďakujem. Pani Lenoár a pripraví sa pani Maxová. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani ministerka, vážený pán minister, ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám predstavili svoju víziu práce na pôde nášho výboru. Európska komisia minulý týždeň predstavila cestovnú mapu o sociálnej Európe to odporúča, aby nikto neostal e, nepovšimnutý v oblasti zdravia a hovorí sa o európskom pláne boja proti rakovine. Rakovina momentálne je e, hlavnou príčinou úmrtí mnohých členských štátov a spôsobuje veľké problémy e, v práci nuša. Vysoké percento úmrtí spôsobuje rakovina nuša. Každoročne sú tisíce prípadov rakoviny spojenou s prácou, ako aj úmrtí spojenou s prácou medzi ženami. A, a stúpa počet rakoviny prsníka kvôli a, práci v noci. No a vaše predsedníctvo hovoril o spustení plánu na boj proti rakovine. Mohli by ste nám povedať, čo chcete urobiť, aby E, tento plán boja proti rakovine bol ambiciózny a obsahoval aj prevenciu na pracovisku. Ďakujem pekne pani Maxová a pripraví sa pani Semedo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsednička. Ďakujem za predstavenie vízií chorvatského predsedníctva. Ja by som rada skonštatovala, tak ako niektoré z mojich kolegyní, že tam vidím málo konkrétnych nápadov my si musíme uvedomiť, že všetko je o peniazoch a ako povedala jedna z mojich kolegyň, sociálna politika sa točí okolo peňazí. Vy ste správne zdôrazňovali, že populácia starne a či je na to Európa vôbec pripravená. Preto je veľmi dôležité myslieť aj na udržateľnosť sociálneho systému, nielen v jednotlivých krajinách, ale aj v rámci Európskej únie. Pre mňa jednou z priorít je to, že keď sa vám podarí uh, eh, 883 koordinácia sociálneho zabezpečenia, ten cieľ, tak to bude veľmi dobrý krok, aj keď vnímam, že to je veľmi náročná téma. Bola by som tiež rada, aby ste bojovali za zachovanie SF a SF+, aj keď sú tu určité tendencie presunúť to do spravodlivého transformačného fondu. Veľmi by som vám chcela poďakovať za prípravu konferencie o osobách so zdravotným postihnutím, hlavne vyhodnocovanie invalidity a bolo by veľmi dobré, aby z toho boli konkrétne výstupy, ako pomôcť ľuďom, napríklad jednotená dielničná známka, jednotný preukaz pre osoby so zdravotným poistením. To by im veľmi uľahčilo život. Jedna konkrétna otázka, lepšia podpora rodín. Ako si to predstavujete? Ďakujem pekne a pani Semedo a pripraví sa pán Alavanos. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Moja prvá otázka je na pán pani Bedekoviča a tý, týka sa to s odlivom mozgom, mozgov, čo je veľmi dôležitá demografická otázka. A hovorí sa o e, rozprave o obehu mozgov a ako alternatíva k odlivu mohli by ste vysvetliť, ako si tento obeh predstavujete, ako by to mohlo vyriešiť odliv mozgov, ako by členské štáty mohli pracovať a spolupracovať na takéto zmene. A druhá otázka je pre pána ministra Ladroviča. Mňa by zaujímalo, aká je, aké je súčasné stanovisko, pozícia hlavne východ európskych členských štátov o možnom zvýšení ich minimálnej mzdy a ako sa snažíte ich presvedčiť, aby umožnili minimálnu mzdu, ktorá by umožnila slušný život. Pán Alabanos a pripraví sa pán Saliba. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja v Európskej únii za ostatných pár rokov sa objavili politické stratégie, ktoré nemali výsledky, alebo priniesli výsledky. No a jeden z výsledkov, že flexibilná práca sa stala veľmi hojne využívanou. Rovnako je tu problém s kolektívnymi zmluvami. Vidíme, že v Grécku, e, kde odborové organizácie sa dostali do skutočne ťažkej situácie, kde je takmer nemožné vyjednávať o kolektívnych zmluvách. A tiež e, je tu veľké, veľké zmeny v systéme sociálneho zabezpečenia. A to znamená, že príspevky do systému narástli No a to znamená, že teraz sa konkurujeme iným krajinám, či už to Belgicko alebo iné krajiny. No a myslím, že sú tu isté rozpory v tom, čo sme počuli, pretože áno, chceme, aby ľudia mohli zlepšovať svoje schopnosti a zručnosti, ale teraz sa ľudí, ľudia sú odmietaní aj s univerzitnými titulmi Často je veľmi ťažké pre nich nájsť prácu a musia cestovať z jednej krajiny do druhej a často ani nedostanú pracovné miesto, ktoré zodpovedá ich kvalifikácii. V prvom rade by som sa chcel poďakovať ministrom za vysvetlenie, za úvod a želám im všetko dobré v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Jednou z hlavných priorít tohto predsedníctva je digitalizácia a význam, ktorý prikladá EÚ e, tejto téme, aby vytvárala ďalšie pracovné príležitosti. Ale okrem flexibility, ktorú prináša digitalizácia na pracovný trh, tiež prináša nové výzvy. A okrem v rámci toho je to niečo, čo vidíme čoraz častejšie, to je snaha o vyváženosť rodinného a pracovného života a ochrana duševného zdravia. A preto sa chcem spýtať, tá moja prvá otázka teda je taká. Európsky parlament už začal diskutovať o význame zavedenia práva na vlastne vypnúť sa digitálne. To znamená, aby pracovníci eh, mali lepšiu kvalitu života a mohli tráviť viac času so svojimi rodinami. Aké sú vaše zámery v tejto téme? A ďalšou novou realitou je to, eh, je, je tzv. práca na platformách. Bohužiaľ, nie je žiadna regulácia v tejto oblasti zatiaľ a mnoho pracovníkov vlastne sa považuje za vlastne akože samozamestnaných a preto chcem sa spýtať, aké sú zámery vlastne v tejto oblasti. Nech sa páči, teraz ďalší rečník, pán Brgles. Ďakujem pekne, vítam vaše, a ďakujem za vaše úvodné predstavenie. Mám niekoľko otázok. Chcelo by som sa spýtať, čo plánuje chorvátske predsedníctvo na začlenenie sociálneho rozmeru do ekologického dohovoru a tiež do ďalších politík, ktoré vplývajú na vnútorný trh. Ktoré priority a aké ambície máte, pokiaľ ide o demografické zmeny? O tomto by som si chcel viac vypočuť. V ktorých konkrétnych oblastiach národných európskych politík, politík si myslíte, že je možné urobiť nejaké zmeny. Myslím si, že to je samozrejme taká komplexná debata, nie sú žiadne e, jednoduché riešenia, v podstate niektoré procesy sa len spúšťajú, to chápem. Ale vzhľadom na tú situáciu, čo si myslíte, kde, sa, kde sú najviac potrebné zmeny? A v poslednom rade, e, taká kľúčová otázka pre náš výbor, ako by ste chceli bojovať proti klimatickým zmenám, ale zároveň presadzovať rodovú rovnosť na pracovnom trhu bez toho, aby sme nahrádzali politiky, sociálnu politik, rodinné politiky, sociálnu politiku. pani ministerka, pán minister, ďakujem, že ste takto podrobne odprezentovali váš program. <clears throat> Počuli ste, že v našom výbore pre nás e, nariadenie na koordináciu e, e, systému sociálneho zabezpečenia je veľmi dôležité a ja ako spravodajkyňa by som to rada aj zdôraznila. Skonštatovali sme, teda pán minister povedal, že aj počas fínskeho predsedníctva teda bol pochopený význam tohto nariadenia pre európskych občanov. V podstate všetci kvalifikovaní Všetci by chceli mať kvalifikovaných pracovníkov z tých druhých členských štátov, ale keď potom ide o nároky a dávky a príspevky, tak už sú zdržanlivejší. Čiže dôležité je, aby sme dospeli k dôležitému riešeniu a to je kvázi, že to je kvázi také centrálne jadrové nariadenie sociálnej Európy, kde Európa musí niečo poskytnúť a preukázať, že keď chce podporovať e, spravodlivú mobilitu, tak musí pritom aj podporiť občanov a občianky. No a ako jedna z posledných rečničiek mám jednu otázku. Keby ste na, od jedna, keby ste na stupnici 1 po 6, od e, veľmi slabé po veľmi silné, mali popísať, e, aké si, vysoké sú vaše ambície uh, ukončiť uh, tento spis, tak by ma potešila vaša odpoveď. Ďakujem. No, Lysian, please, Mr. Ďakujem. Pani Lisingen, ďakujem pekne. A dobrý deň, vítam pani ministerku, pána ministra. Želám vám všetko dobré v predsedníctve. Ja pochádzam z Venecia Giulia, regiónu. Máme tu provinciu Buje, ktorá je veľmi blízko aj jednej z vašich, vlastne vašej krajine, čiže je tam určite taký úzky vzťah medzi našimi dvoma krajinami a ja vítam eh, to, je priority ste si zvolili, ale myslím si, že musíme pamätať na význam právneho základu pre deklarované politiky a chcela by som od vás počuť, čo podniknete v nasledujúcich bodoch otázky, ktoré sa týkajú cezhraničnej mobility, cezhraničných pracovníkov. A aké budete mať návrhy pre demografické výzvy, ktorým čelíme? Chceme presadzovať e, viac migrácie alebo vyššiu pôrodnosť? Viem, že potrebujeme hľadať nové riešenia pre tieto problémy. Pokiaľ ide o udržateľný rozvoj pre rovnováhu v Európe, myslím si, že je dôležité, aby členské štáty pristupovali zodpovedne k tejto otázke. Čo si myslíte, aká je úloha neutrálnych eh, operátorov v tomto ohľade? Ďakujem pekne, tiež eh, sa pripájam ku gratuláciám k predsedníctvu, želám vám veľa šťastia. Je to skutočne nádherná krajina, bol som tam veľakrát je tam moje obľúbené múzeum, múzeum zlomených vzťahov. E, dúfam, že na budúce, keď tam pôjdem, bude tam aj nejaká miestnosť, ktorá sa bude venovať Brexitu. Ale chcem sa spýtať zo pár vecí vzhľadom na dlhý a komplikovaný zoznam otázok, e, na ktoré zazneli len tu z tohto výboru, tak eh, samozrejme bude to zložité a Spojené kráľovstvo je veľmi eh, hrdá krajina, pokiaľ ide o rovnosť pracovných príležitostí a zachovávanie práv. Budete mať skutočne dostatok času na to, aby ste nám povedali, eh, prečo by sme mali naďalej presadzovať tieto štandardy, alebo sa budete zameriavať viac na svoje témy. Ďakujem pekne a teraz začíname druhé kolo odpovedí. Kto chce začať? Take the floor. <clears throat> Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, ja sa zahvaljujem na ovom... Takže e, prije svega s obzirom da smo relativno... Ďakujem pekne, takže druhé kolo odpovedí. Samozrejme, nemáme až tak veľa času vzhľadom aj na ďalšie povinnosti moje aj kolegyne, ale budem sa snažiť zodpovedať čo najviac otázok. Podobne ako v prvom kole e, dám tie e, odpovede tak chronologicky, ale v prvom kole som ešte neodpovedal otázku ohľadom regulácie 88, e, pardon, nariadenia 883. Vo všeobecnosti podporujeme výmenu údajov, digitalizáciu, výmenu informácií, ale sme si vedomi toho, že momentálne nie je ešte možné zo strany všetkých členských štátov e, teda zapojiť sa do takejto výmeny údajov a to samozrejme vplýva potom tiež na implementáciu e, tohto nariadenia. Pokiaľ hovoríme o Fonde pre spravodlivý prechod a ESF+, samozrejme, všetci sme za to, aby sme určite nepoškodili ESF+, kvôli iným aktivitám a iným fondom. A našim cieľom je to, aby sme v budúcich rokovaniach mali ESF ako dôležitý faktor. Sme si vedomí, že to súvisí aj s viacročným finančným rámcom a určite je dôležité, aby sa ukončili rokovania o tomto finančnom rámci, pretože to bude vplývať na kvalitu ďalších programov, vrátane e plus. Veríme, že to udrží svoj sociálny rozmer a Myslíme si, že istým spôsobom to tiež zdvíha úroveň vzdelávania sociálnej inklúzie aj e, digitálnych otázok v niektorých členských štátoch. Keď hovoríme o rozširovaní, musíme mať na pamäti, že z, teda z, tej, z toho chorvátskeho pohľadu rozširovanie je vnímané ako niečo pozitívne a my, čo sa budeme snažiť robiť aspoň neformálnym spôsobom, je začleniť krajiny, ktoré ešte nie sú členskými štátmi, tak ich začleniť e, do aktivít e, rady EPSCO. E, v Záhrebe sa bude konať neformálna rada. A tiež sa budú konať stretnutia s ministrami z balkánskych krajín, aby sme si mohli vymeniť názory a možno aj skoordinovať e, aktivity. Pokiaľ ide o digitálnu inklúziu a začlenenie starších ľudí do, digi- ľudí do digitálnej spoločnosti, myslím si, že je veľmi dôležité, a teda všetci potrebujeme samozrejme o tomto diskutovať, Chceme sa snažiť o digitalizáciu. Myslím, že s tým súhlasia všetky zainteresované strany. Samotná digitalizácia je nášmu srdcu blízka. Budeme sa to snažiť podporovať a presadzovať. Teraz sociálny rozmer ekologického dohovoru. Myslíme si, že Fond pre spravodlivý prechod aj e Plus, že bude možné vytvoriť nový sociálny rozmer, ktorý sa bude týkať eh, vlastne ekologického rozhovoru, pardon, dohovoru a prechodu k ekologickejšej ekonomike. Myslím si, že je tu potenciál vytvárania nových pracovných eh, miest alebo odstraňovania nerovností na trhu prostredníctvom fondov, vrátanie toho fondu pre spravodlivý prechod aj ESF+. Budeme sa snažiť riešiť sociálny aspekt zeleného ekologického dohovoru, bojovať proti negatívnym aspektom. E, duševné zdravie na pracovnom trhu to je naša druhá priorita dobrá duševná pohoda v práci alebo taká rovnováha medzi pracovným a rodinným životom. Myslím si, že táto druhá priorita nám umožní otvorene diskutovať e, o e, pohode v práci, o duševnom zdraví a o možných situáciách, ktoré by toto mohli ohrozovať. E, zmeny sa odohrávajú na pracovnom trhu veľmi rýchlo a to samozrejme vplýva na súkromný aj pracovný život ľudí. A myslíme si, že prostredníctvom tejto druhej priority aj v rámci Rady EPSCO bude možné viesť diskusiu o tejto téme. Samozrejme tak, e, aby naďalej e, sme tomuto prikladali e, veľmi dôležitý význam. Jedna otázka sa týkala udržateľnosti systémov sociálneho zabezpečenia v Európe. Toto je výzva, ktorej čelíme všetci z nás a musíme o tomto hovoriť teraz aj v budúcnosti. Najmä keď hovoríme o odchode do dôchodku, o vzdelávaní, o e, zdravotníctve. A pokiaľ ide o vlastne udržateľnosť týchto systémov, tak e, je dôležité o tomto hovoriť. Z nášho pohľadu predsedníctva musíme sa zamerať na zručnosti, pretože aj vytváraním nových zručností myslím si, že môžeme priniesť pridanú hodnotu pre ekonomiku ako celok, a pre jednotlivých pracovníkov a vytvoriť z strednodobého aj dlhodobého hľadiska ekonomiku blahobytu. Myslíme si, že tieto zručnosti sú jedným aj z riešení e, pre e, túto udržateľnosť systémov. My sme ešte stále vo fáze, keď čakáme na výsledky konzultácií, ktoré sa momentálne konajú medzi Európskou komisiou a sociálnymi partnermi a môžem len zopakovať, že skutočne podporujeme tripartitu, dialog, sociálny dialog a budeme sa snažiť počas predsedníctva aby sociálny dialog bol spoločným postupom v rámci EÚ, aby sme E, skutočne tomu venovali dostatočnú pozornosť. Pokiaľ ide o pracovný trh, myslím si, že sme prešli asi všetky otázky okrem o, e, pani Bišov, ale tá otázka e, bola Eh, tak eh, stanovená, že mal hodnotiť od 1 do 6, ale neviem, že či teda tá šestka bola najlepšia, takže by som eh, povedal tú šestku. Nech sa páči, pani ministerka. Ďakujem pekne. Znova som sa snažila zoskupiť vaše otázky do niekoľkých oblastí. najväčší počet otázok sa týkal demografických víziev. A tomu som skutočne rada, pretože aj v úvodnom vystúpení som už povedala, že sme si vedomi, že demografia je problémom nielen v Chorvátsku, ale celkovo v EÚ. A preto som rada, že zdieľame tento pocit a že aj vy ako zástupcovia iných členských štátov zmýšľate podobne. Je dobré vedieť, že všetci chceme podniknúť pozitívne kroky tým správnym smerom, aby sme tento problém riešili. Keď hovoríme o demografických otázkach vo všeobecnosti a berieme do úvahy situáciu vo všetkých eh, krajinách EÚ, musíme sa pozrieť na to, že nie všetky krajiny EÚ majú rovnaké výzvy a problémy týkajúce sa demografie. To znamená, že akékoľvek odporúčania, ktoré budeme mať, musia byť flexibilné a musia brať do úvahy národné a regionálne faktory. Zároveň odporúčania musia sa snažiť o zlepšenie situácie v celej EÚ. Mobilita mladých ľudí bola tiež eh, spomenutá ako niečo, čo súvisí s demografiou. Predovšetkým mobilita mladých ľudí a aktívnych ľudí. To je tiež niečo, o čom hovoril už kolega. Takže ak chceme nájsť riešenie na tento problém, potrebujeme mať na pamäti, že EÚ sa zaklada na koncepte mobility a princípe slobody pohybu občanov. A tiež musíme brať do úvahy to, že mobilita občanov EÚ je jedno z základných práv, ktoré poskytuje Európska únia. EÚ chce odstrániť všetky prekážky mobility pracovnej sily. Takže budeme presadzovať mobilitu a migráciu? v tomto kontexte je veľmi dôležité chápať, že mobilita ľudí je jedným, jednou zo základných slobôd Európskej únie. Určite budeme venovať špeciálnu pozornosť tomu, aby sme zaručili lepšiu rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom a zameriame sa na demografickú konvergenciu. Chceme dosiahnuť rovnakú úroveň demografického rozvoja vo všetkých krajinách EÚ. Niektorí členovia zdôraznili to, že téma demografie je niečo, o ktorej sme začali ešte len hovoriť že bola začlenená do strategickej agendy EÚ, respektíve je to vlastne v rukách eh, pani Dubravka eh, Šujca, ktorá je eurokomisárkou z Chorvátska. A je tu zámer začať diskusiu o demografických výzvach. Chceme presadzovať politiky, ktoré zlepšia kvalitu života, zlepšia rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom a posilnia ten rodinný život. A vzhľadom na to, že sme ešte len na začiatku tohto procesu, potrebujeme najprv analyzovať súčasnú situáciu a súčasné problémy, ktorým čelíme na národnej úrovni, ako aj úrovni EÚ všetko analyzovať a na základe tejto analýzy potom môžeme predniesť nejaké návrhy a riešenia, respektíve závery. Padla tu tiež otázka ohľadom mladých ľudí vo vidieckých oblastiach, ako ich tam udržať. A e, celkovo taký všeobecnejší problém úniku mozgov. Som rada, že ste sa na to spýtali. Problém mladých ľudí, ktorí žijú v odľahlých a vidieckých oblastiach, je niečo, čo vieme, že treba riešiť. Musíme si byť vedomí, že v súčasnosti mladí ľudia majú mnoho príležitostí, nových príležitostí, ktoré nemali starší ľudia, keď vo svojej mladosti e, žijeme v 21. storočí, je veľmi veľa aktiví, do ktorých sa môžu mladí ľudia zapájať. A v takomto kontexte, samozrejme, tí mladí ľudia sú oveľa mobilnejší než e, mladí ľudia v minulosti. Môžu teraz slobodne cestovať, študovať, vzdelávať sa, či už formálne alebo neformálne v zahraničí. Môžu si zvoliť taký život, ktorý chcú viesť. Na základe svojich záujmov. E, čiže e, musíme mať na zreteli, že mladí ľudia e, v súčasnej modernej Európe nadalej čelia problémom ako nedostatok pracovných miest, sociálnej inklúzie a nových trendov, ktoré niekedy e, sťažujú ich život. Toto platí najmä, ak žijú e, v odľahlých oblastiach alebo e, na vidieku. Z tohto dôvodu sme definovali tri dôležité priority, ktoré budú jadrom našich aktivít vo všetkých krokoch týkajúcich sa mládeže. Prvý sa týka mládeže žijúcej v odľahlých a vedeckých oblastiach. Pokúsime sa zohľadniť, zohľadniť ich potreby a problémy a pokúsime sa analyzovať e, e, nadsektorálne, cesektorálne opatrenia, ktoré sú potrebné na vyriešenie týchto problémov. Druhý bod, e, ktorým sa budeme zaoberať, je zvyšovanie povedomia mladých ľudí na základe poskytovania e, viac informácií. Budeme e, o tom viac diskutovať na e, majovom zasadnutí pre mladí, mládež, kultúru a podporu. A potom tretí bod, ktorý tiež sa týka mladých ľudí tých, žijúcich na vedieku. Tam je ten tzv. problém uniku mozgov. To je podpora dialogu medzi Európskou úniou a mladými ľuďmi a vypočujeme si výsledky 7. cyklu e, tohto dialogu. Pretože mládež e, sa musí zapájať do, rozhod- do rozhodovacích procesov a navrhneme prijatie samostatného dokumentu vo forme e, nariadenia. A na záver by som sa chcela poďakovať kolegovi, ktorý e, veľmi pekne spomenul e, e, jednu z hlavných značiek nášho hlavného mesta Zagrebu. No a poukázali ste na to, že máme bohatú ponuku. Ďakujem, že ste spomenuli toto naše múzeum a som, rád, že ste, som rada, že ste navštívili naše muzeum. Je mi ľúto, že Spojené kráľovstvo opúšťa Európsku úniu, ale jednoznačne E, rešpektujeme vôľu, ktorú vyjadrili britskí občania. No a teda ste vítaní v Chorvátsku, najmä v našom hlavnom meste. Ďakujem veľmi pekne. Yes, now, thank you so much to... Ďakujem veľmi pekne obom našim uh, cteným hostom za uvedenie uh, priorít chorvátskeho predsedníctva. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste zodpovedali všetky špecifické otázky. Uh, ktoré poukazujú na úprimný záujem našich kolegov na našom spoločnom portfóliu. A želám vám veľa šťastia, pretože je to veľmi ambiciozne a chceli by sme samozrejme s vami spolupracovať. Ďakujem. if you allow me to, we'll get back. Uh... Ak mi dovolíte vrátiť sa uh, k prvému bodu na programe, uh, snažili sme sa vlastne prijať uh, program schôdze. Takže všetci sme si vypočuli, čo povedal pán Patton ohľadom otázky Brexitu. Ja som o tom uvažovala a myslím si, že Poprvé e, stručne niečo poviem o celom postupe, čo nás v podstate viedlo e, k listu Mm, že sme to uprednostnili pred e, stanoviskom. Postup bol zvolený pre toto stanovisko v rámci pravidla 56 a ako všetci viete, e, zameriavali sme sa najprv na normálne stanovisko s tieňovými mm, pozmeňovacími návrhmi a tak ďalej. Teraz celým tým postupom, ale celý kalendár e, bol tak hektický v dôsledku vývoja v Spojenom kráľovstve. No a potom koordinátori sa teda 24 októbra dohodli na flexibilnejšej forme práce a to je list, ktorý navrhli koordinátori e, e, ktorí napísali a potom ho podporil Ample. A vďaka tejto voľbe, e, ktorú urobili koordinátori, máme najvyššiu možnú flexibilitu a náš návrh textu odráža najnovšie aktuálne udalosti v Spojenom kráľovstve. Preto si myslím, že postup bol demokratický a plne transparentný, avšak môžeme e, mať krátku diskusiu pred hlasovaním. Teraz máme v podstate dve možnosti. Máme možnosť A, ktorá by nám umožnila e, krátku výmenu názorov dnes okolo 11. alebo krátko po 11 vyjadrili by sa koordinátori alebo kohokoľvek by ste vybrali z vašej skupiny, plus pán Patton, keďže on bol ten, ktorý nastolil tento bod. A, a možnosť B by bola krátka výmena názorov dnes o 14.30. Ten istý postup, e, e, teda buď koordinátori alebo kohokoľvek by ste vybrali z vašej skupiny, plus pán Patton. A potom by sme buď hlasovali po diskusii teraz do poludnia, alebo po, diskusiu, po diskusii popoludní. Takže toto sú dve možnosti. Ja by som skôr uprednostnila možnosť A. Takže ktokoľvek by sa chcel k tomuto vyjadriť, niečo k tomu doplniť, pán Patton, ďakujem môj komentár. Oceňujem vašu flexibilitu. E, myslím si, že to nebolo ľahké, čiže to by som chcel oceniť. Osobne by som preferoval druhú možnosť, aby sme to urobili dnes popoludní, keďže sú tu ľudia, ktorí si neuvedomovali, neuvedomovali túto otázku, nevedeli, že sa budú môcť vyjadriť. Už je 5 hodín Mm, už je 5 minút po 11. No ak sa rozhodneme čo najrychlejšie, pani Jangerias, ja by som uprednostnila prvú, pretože inak e, e, rozdelíme e, hla, hlasovaciu schôdzu a neviem, koľko ľudí tu bude prítomných e, na hlasovanie popoludní. Čiže myslím, že nemáme inú voľbu, ako zvoliť voľbu. A pán Radke, ďakujem. Mali by sme hlasovať teraz a každý z nás teda má e, nabitý harmonogram e, hlasovania tam zohrávajú dôležitú rolu a nemôžem od kolegov očakávať, aby si teraz na dnes všetko zase poprehadzovali. Ešte niekto? Dobre, takže voľba A, začneme teraz. A budeme eh, teda eh, nasledovať podľa skupiny, ale musíte mi povedať, či sa vyjadríte vy ako koordinátor alebo niekto iný z vašej skupiny. Čiže najprv pán Radke. We are launching the discussion. No, spúšťame diskusiu pred hlasovaním. Áno? Na čo diskusiu? Môžeme len hlasovať ale to bola voľba A, pre ktorú ste sa práve rozhodli uh, mať krátku, stručnú diskusiu uh, ohľadom otázky, ktorý, otázky, ktorú nastolil pán Patton o celom postupe pán Pisláru. Eh, ja som to teda tak pochopil, že toto je možnosť A. Áno, všetci sme to tak pochopili správne, pán Radke. Ja som chcel už hlasovať. Áno, ale to nebola opcia A. obidve možnosti. No a e, Spojené kráľovstvo sa e, rozhodlo e, pre Brexit a ja som za to, aby sa teraz hlasovalo. Dobre, takže máme tu ešte moci opciu 3 alebo opciu C. Opcia C je preskočiť diskusiu a okamžite hlasovať. Dobre, takže výmena názorov o týchto troch možnostiach. Pán Jengerius, pán Radke, E, prispel k diskusii. Ja e, poskytnem rečnícky čas kolegovi, ktorý e, navrhol tento list. Prepačte, pán Pisaru. Dobre, začneme hneď. Ale teda už sme si ujasnili, že teraz teda bude nasledovať veľmi krátka diskusia a potom budeme hlasovať. Dobre, pán Pisaru, nech sa páči v mene SAD. Ďakujem, pani predsednička. Takže e, súhlasíme e, so znením listu, tak ako je e, naformulovaný, odráža diskusie, ktoré boli vedené v tomto výbore, ako aj obavy, ktoré máme ohľadom prechodu E, z predchádzajúcej k dnešnej e, dohode. Ide o to, aby sociálne práva a práva zamestnaných e, zamestnancov tie boli v prílohe 4 a teraz sú zakotvené v politickom vyhlásení. Politické vyhlásenie nemá tú istú právnu hodnotu, um, ako to bolo predtým, ako to malo predtým v prílohe 4. Takže my máme trošku problém, ak E, rokovacie obdobie nebude predlžené, tak riskujeme, že koncom roku 2020 budeme čeliť situácii, ako keby bol Brexit, teda neregulovaný Brexit bez um, rokovaní o vystúpení z EÚ. A to povedie k tomu, že naša pozícia bude podobná tej, Eh, ako ju vyjadril zastupca Spojeného kráľovstva včera. Floris zdieľa naše obavy a myslím, že je absolútne nevyhnutné, aby Európsky parlament spoločne s komisiou a radou sa eh, zasadil za to, aby eh, vo všetkých rokovaniach o budúcich vzťahoch medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Mm, rozhodne, e, e, aby to zahrňalo sociálne práva a práva zamestnancov, e, aby to tam bolo zakotvené. Teda tieto práva, ktoré platia pre všetkých a to je v liste vyjadrané. Ďakujem. Teraz pán Radke. No, ja už nemusím dlho rečniť. My sme ten list spoločne pripravili. No, takže Mm, tak to odhlasujeme, budeme s tým súhlasiť. E, myslím si, že e, o no, tom nebola e, veľká diskusia. Mm, tie pozície boli jasné, čiže budeme súhlasiť s tým listom a dúfame, že ten súhlas bude udelený čo najrychlejšie a čo najskôr. Ja by som chcel dať slovo kolegyni Monika Samedo, ktorá tam prispela keďže som e, spravda spravodajkynia Renew, tak mm, e, je tam e, téma mládeže, je tu určitá neistota pre mm, uchádzačov po prechodnom období a podľa, pokiaľ je účasť budúcich programov EÚ a Spojeného kráľovstva ako Erasmus+, No a varujeme, že je potrebné ponechať tá možnosť rozšíriť tú prechodnú eh, lehotu 2020, eh, aby sme sa vyli katastrofickým dopadom pre eh, ľudí a spoločnosti, teda aby nenastala situácia, ako keby bol, ako keby bol neregulovaný Brexit. Za zelených pani Landenziben a pani Hansen. Brexit má potenciál drasticky znížiť práva e, pracovníkov. E, odkazy na rovnaké podmienky pre všetkých boli stiahnuté z dohody a záväzok e, zachovať normy EÚ sú nezáväzné, takže je tu riziko, že Spojené kráľovstvo bude chcieť konkurovať Európskej únii a Boris Johnson nesúhlasil s rozšírením Eh, prechodné hodnoty, ak eh, eh, európska vláda nenahradí všetkých pracovníkov, tak budeme čeliť no deal Brexitu a práva pracovníkov nemôžu byť obetované pre konkurečnú výhodu, ale Ehm, e, toto e, e, dáva Spojenému kráľovstvu možnosť toto urobiť. Musíme zabezpečiť, aby práva zamestnancov v Spojenom kráľovstve boli ochraňované tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti. Teraz pani Žame, alebo ktokoľvek v mene skupiny. Ďakujem pekne. Ja vôbec nesúhlasím s týmto uznesením. Myslím, že mnoho kritiky je odôvodnenej, hlavne voči vláde. Eh, myslím, že treba rešpektovať rozhodnutie Britov a nemyslím, že eh, obavy eh, niektoré sú opodstatnené. No a otázka tu nie je, že by sme mali trestať britských občanov za to, že sa rozhodli opustiť EÚ. No a ja myslím, že by sme mali e, držať všetci spolu. A e, britskí občania a britská vláda musia e, vybudovať nové vzťahy s Európskou úniou, tak sa bojujú, budujú so všetkými štátmi. Na svete ďakujem. Pani przewodnicząca, e, szanowni państwo, moja grupa polityczna EKR popiera ten list i tak... Takže dámy a páni, moja politická skupina EKR e, podporuje list a všetky tam nastolené otázky. Vždy mm, hovoríme o zabezpečení záujmov občanov Európskej únie a najdôležitejšie body sa týkajú zamestnancov a ich ochrany, ale aj Mm, e, štandardy zamestnanosti. To sú dôležité body. E, pán e, Willumsen, naša pozícia je, že občania Spojeného kráľovstva sa rozhodli opustiť Európsku úniu a my rešpektujeme toto rozhodnutie. Otázka je, aký vzťah budeme mať v budúcnosti a pre nás je absolútne jasné, že musíme mať vzťah, kde nie je možné Eh, aby eh, došlo k dumpingu miest a sociálnych noriem a to je jasné stanovisko eh, vyjadrené v tomto liste a preto tento list podporujeme. Ďakujem. A teraz pán Patton. Ďakujem pani predsednička. To, čo som nastolil v rámci programu schôdze, je, že list sprevádza stanovisko a kde sa uvádza, že e, príbor e, zvážil tento list a podľa mňa to sa nestalo. Ja osobne si myslím, 7-minútová diskusia, hoci si cením vašu e, flexibilitu, je zváženie list. Teda ja som nemal šancu dať input k tomuto listu, pretože ten postup, ktorý ste popísali, mi v tom zabraňuje. To je môj problém Myslím, že tu došlo k demokratickému deficitu. Čo sa týka stanoviska eh, v tom liste samotnom, mm, tak to uznávam a samozrejme je na výbere, aby eh, to postupilo, ale sú tam špecifické body a určitý tón, eh, s ktorým silne nesúhlasím a najmä nesúhlasím s kolegom zo Spojeného kráľovstva. Zdá sa, že mm, výbor presahuje svoje zodpovednosti, pokiaľ ide o dohodu o vystúpení No a e, v podstate prešlo k politickému vyhláseniu. E, tento výbor, e, nie EU, ale tento výbor sa snaží presadiť pravidlá a regulácie na člena, ktorý odišiel, pričom nemá právo toto urobiť. Spojené kráľovstvo teda má nárok na určitú kvalitu, minimálne mzdy, kde je Hm, e, kde má vedúcu úlohu a e, nepodporím toto stanovisko a nepodporím dohodu o vystúpení. Ďakujem veľmi pekne aj pani, pánovi Petanovi. E, ja som, to pravi, ja som o tom pravidle nerozhodla o tých 7 minútach, ale ako vidíte, všetci povedali, čo povedať chceli a to je všetko. len za to, že s tým listom nesúhlasíte, tak to neznamená, že celý ten postup je nedemokratický a netransparentný. Práve, že bol transparentný a bol demokratický a bol to postup eh, podľa pravidla 56. Eh, neboli tu žiadne ďalšie eh, záväzky, okrem tých z vašej strany. Ako vidíte, povedal som diskusiu. Predtým, než sme hlasovali. A viac už urobiť nemôžem, pán Paten. Ďakujeme veľmi pekne všetkým za to, že boli takýto konštruktívni. No a teraz eh, prejdeme k hlasovaniu. Budeme hlasovať eh, elektronicky. Prvým bodom je Európsky fond eh, prispôsobenia globalizácii.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 Opätovne elektronické hlasovanie menovité. Hlasujte, prosím. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené. Ďakujem pekne. No a teraz bod 10. Udelenie absolutória. I prvé je udelenie absolutória Eurofound. Okay, amendment 1. Pozmejúci návrh 1. Bežné hlasovanie, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. A teraz kompromis A. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý Teraz kompromis B. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis D. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 9. Za. Proti. Zdržali sa prijatý. 10 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis C za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh, alebo druhá časť pozmeňujúceho návrhu 14 za, proti, zdržali sa prijatá, kompromis E, za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 18, za, proti, zdržali sa zamietnutí, 19 za, proti, zdržali sa prijatí, 20 za, proti, zdržali sa prijatí, 21 a 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz záverečné hlasovanie, menovité hlasovanie. Hlasujte prosím.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 zdržali sa prijatí. Kompromis. Nie je to kompromis 9, je to kompromis B. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 6 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 7 za. Proti. Zdržali sa prijatí prijatý, 8 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis C za, proti, zdržali sa prijatý, pozmenujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa prijatí, 12 za, proti, zdržali sa prijatí, 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis D za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 16 za, proti, zdržali sa prijatí, 17 za, proti, zdržali sa prijatí, 18 za, proti, zdržali sa to si overíme. 18 si overíme. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijatý 19 za. Proti. Zdržali sa prijatí 20 a 21 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí.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 prijatý. Kompromis B za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa prijatý. 8 za, proti, zdržali sa prijatý. 9 za, proti, zdržali sa prijatý. 10 za, proti, zdržali sa prijatí 11 za, proti, zdržali sa prijatí 13 za, proti, zdržali sa prijatí 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí 15 za, proti, zdržali sa prijatí, 16 plus 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Bod 13. Pozmeňujúci návrh 1. Pozmeňujúci návrh 1 za proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis A za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 8 za, proti, zdržali sa prijatí, 9 za, proti, zdržali sa prijatí,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 a záverečné menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Teraz prejdeme na bod 14. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 2 za, proti, zdržali sa prijatí, 3 za, proti, zdržali sa prijatí prijatý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 14 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 19 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 20, pozmeňujúci návrh 25. Prvá časť za, proti, zdržali sa, to si overíme. 25, prvá časť, hlasujte. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 27 za, proti, zdržali sa, prijatí. 28 za, proti, zdržali sa prijatí, 29 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 30 za, proti, zdržali sa prijatí, 31 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí, 35 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 36 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 37 za, proti, zdržali sa prijatí, 38 za, proti, zdržali sa prijatí, 39 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 40 za, proti, zdržali sa prijatí a 41 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Menovité hlasovanie záverečné. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené a bolo to schválené. Bod 15. Môžeme si zopakovať Hlasovanie, čo poviete? Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Bod 15. Pozmeňujúci návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý kompromis A za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis B za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis C za, proti, zdržali sa prijatý. sa návrh 10 za, proti, zdržali sa prijatí, 12 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis D za, proti, zdržali sa prijatí, 17 za, proti, zdržali sa prijatí, 18 za, proti, zdržali sa prijatí, 19 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 20 za, proti, zdržali sa prijatí, 21 a 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí menovité hlasovanie. Hlasujte, hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené a bolo to schválené. And Prepačte, ale musíme sa vrátiť eh, k bodu 2. Oznámenie predsedníčky, ako pravdepodobne ste si všimli, tak eh, dnes máme tlmočenie do všetkých 20 jazykov. Máme oznámenie o o ekonomickom dialogu Econ Ample, o strategii pre udržateľný rast a spoločný ekonomický dialog s výkonným podpredsedom Dombrovskisom a komisármi Gentiloni a Schmidt. Ten sa uskutoční v mondelok 27. januára od 16.00 do 17.30 a bude potom nasledovať zasadnutie výboru EKON o fiskálnom balíčku ekonomie e, európskeho semestra a to sa uskutoční o 17.30 do 18.30. Myslím, že všetci ste boli informovaní o tom e-mailom. Tretie oznámenie úprava e, dátumov zasadnutí vo februári s ohľadom na organizáciu e, týždňa Európskeho parlamentu 18. a 19. februára. Výbor EMPL bol požiadaný, aby zrušil dva poldne 19. februára a ten slot 20. februára je nezmenený a ako kompenzácia výbor MPL môže dostať dodatočnú dodatočný slot v prípade potreby 17. februára po obede, čím sa dostávame k dátumom pondelok 17. februára po obede, útorok 18. februára 17.15 15 až 19.00 a vo štvrtok 20. februára a to je celý deň. Bod 3. Schválenie zápisníca a keď nie sú nejaké pripomienky, odporúčania tak zápisnice sú schválené. Bod 5. Bod 5. Správa výboru o rokovaniach v súlade s pravidlom 74. Najskôr si vypočujeme Európsky sociálny fond Plus, kde spravodajca je pán Kasa. Nech sa páči. Ďakujem, budem veľmi stručný. Ako viete, bola ukončená správa o SF Plus o prvom čítaní v predchádzajúcom období a Európsky, mandát Európskeho parlamentu bol potvrdený hlasovaním v tomto výbore 2. oktobra 2019. Pred Vianočnou prestávkou sme začali uh, trialóg a spolu zákonodarcovia predstavili priority, tiež sme vytvorili technický tím e, pre možné riešenia, ktoré budú potom validované na politickej úrovni. A ja som jasne už predtým povedal aj tu na výbore, že sme proti začleneniu e, e, prvkov SF Plus do rokovania o viacnom finančnom rámci a chceme spoločne s kolegami z rozpočtového výboru e, dosiahnuť tieto záruky. Prvý stretnutie sa konalo v pondelok a musím povedať, že náš vyjednávací tým odvedol vynikajúci, vynikajúcu prácu a myslím si, že dosiahol pokrok pri riešení technických otázok. Ďakujem. Ďakujem pekne za tieto informácie. Pán Kása. A teraz e, pani Maxová. o vysielaní um, vodičov. Kolegovia, chcela by som stručne zhrnúť vývoj dielničného balíka, predovšetkým pokiaľ ide o vysielanie vodičov 11. decembra sa konal štvrtý združený dialog, ktorý sa konal všetkých e, častí balíkov. Dospeli sme k niektorým významným dohodám, predovšetkým v týchto oblastiach harmonizácia pravidel medzinárodnej diaľničnej dopravy, výjimutie bilaterálnej dopravy pasažierov z pravidel vysielania, pravidel týkajúcich sa tzv. intergroup posting on account operators, pravidlá nakladania s dopravcami z tretich eh, krajín a pravidlá administratívnej spolupráce. Celý tento balík teraz postupuje do druhého čítania a ako som bola informovaná našim sekretariatom a mojimi kolegami, výbor Empel sa na ďalšom rokovaní nebude podieľať 21. Eh, januára sa hlasovalo na TRAN, 27 bolo pre a 21. apríla je naplánované ďalšie hlasovanie. Na plenárnom zasadnutí by celý balík sa mal odhlasovať eh, najneskôr v júni. Dôležité je povedať to, že pozícia rady v najdôležitejších otázkach sa blíži pozícii parlamentu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne za stručnosť, pán Willumson. Niečo k tejto téme? Áno, len veľmi stručne by som chcel povedať v mene ľavice, že vítame tieto rokovania, ale bohužiaľ nie je tam žiadna výnimka z, z pravidel vysielania. Boli predtým náročné rokovania zo všetkých všetkých zainteresovaných strán na dosiahnutí tohto balíka a preto je, myslím, aj nešťastné, že no, pán eh, podpredseda komisie Dombrovský sa snaží ohroziť dohodu, ktorá bola dosiahnutá spolu s zákonodarcami. Je tu tvrdenie, že je tu ohrozenie dekarbonizácie a prechodu k neutrálnej ekonomike, ale myslím si, že to je nezmysel, pretože ak niektoré spoločný možno 8 týždňov sú na cestách, by mohli vytvoriť alebo založiť spoločnosti aj v týchto krajinách a nemyslím si, že by to mal byť problém s tým ekologickým prechodom a je znepokojivé, že komisia tvrdí, že boj proti podvodom, schránkovým spoločnostiam nemôže ísť ruka v ruke so zeleným ekologickým prechodom. Myslíme si, teda nesúhlasíme s touto pozíciou komisie. Ďakujem. Teraz pán Radke k minimálnym požiadavkám o maximálnych časoch jazdy. Ďakujem Ďakujem. Môžeme to urobiť rýchlo, ale po nemecky. Ähm, po štvrtom trialógu a 10-hodinových rokovaniach e, boli všetci tak unavení, že konečne došlo ku kompromisu, podľa môjho názoru. Takže tu vidno, že všetky strany um, museli trochu ustúpiť, čiže dalo by sa dlho diskutovať o tom, kde by sme si želali viac, ale skutočnosť je, že sme sa e, dopracovali k výsledku a myslím si, že je to eh, prezentovateľné. Pre nás je dôležité, že, po, že tam bol dvojtýždňový eh, referenčný rámec pre prestávky eh, pre vodičov, že tam nič nehovorí proti tomu, že po dvoch hodinách musí nasledovať prestávka. To medzinárodnej preprave na nátlak rady dáva výnimku, že možno skombinovať dve krátke prestávky, ale na toto sú jasné pravidlá. Tie pravidlá platia len mimo e, tej e, domovskej krajiny. Čiže teda myslím si, že toto je celkom e, priateľné pre zavedenie nových trichograkov pri e, ťažkých e, vozidlách. Tam je postupný plán zrealizovať to do roku 2025. To je bod, ktorý nás, mm, pre nás bol vždy zaujímavý, bol, že ľahké e, dopravné prostriedky tiež budú podliehať tomuto pravidlu. Tam máme o rok dlhšie do rok 2026. Pre vodičov týchto prepravných prostriedkov je to dôležité, pretože sme zažili zmenu zmenu trendu, že sa stále viac e, prechádza na ľahké prepravné e, prostriedky, aby e, sa ľudia vyhli tým tachografom a všetko to bolo na úkor občanov a teraz e, sa tam zaviedlo pravidlo. Nadalej je jasné, čo sa týka zákaz spánku v kabinách e, pri tých e, pravidelných odpočinkoch, takže pri všetkej kritike si myslím, že je to vyvážený kompromis a mnoho z toho, čo sme my ako výbor požadovali, je v tom uvedené. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sa dostávame k bodu 16 máme prezentáciu z Eurofondu o kolektívnom vyjednávaní, o modeloch kolektívneho vyjednávania v EÚ. Ospravedlňujem sa, že takto sa ponáhľame, nemáme veľmi veľa času a odozám vám slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ďakujem pekne za pozvanie na zasadnutie vášho výboru. Ako ste povedali, máme málo času a dosť dlhú prezentáciu ale e, niektorými slajdami prejdeme rýchlo, aby sme si ušetrili čas na diskusiu. O tomto budeme dnes hovoriť a povieme niečo tiež o tom, ako sa porovnávajú systémy e, pracovných vzťahov a systémy kolektívneho vyjednávania. Tiež sa pozrieme na výskum, ktorý sme urobili Pozrieme sa na komparatívne údaje, typológie e, týchto e, systémov pracovných vzťahov a budeme sa opierať nielen o náš výskum, ale tiež prácu e, Medzinárodnej organizácie práce, Eurostatu, Európskej komisie. Takže prvá taká obsahová časť, možno tento komplikovaný diagram je štilizovaný model e, systémov pracovných vzťahov s vkladmi aj bez vkladmi. Tam je to všeobecné prostredie, aktéry, procesy, to sú všetko vlastne tie vklady a e, kolektívne vyjednávanie je kľúčovou e, súčasťou. Samozrejme máme na druhej strane výsledky a toto je naviazané na plat, produktivitu, pracovný čas a to sa vracia potom k tomu pracovnému prostrediu. E, čo by sa dalo povedať o kolektívnom vyjednávaní? Je to kľúčové pre všetky tieto časti systému, pre samotné prostredie, je to relevantné pre rovnováhu medzi Eh, úlohami legislatívy a úlohami samotného vyjednávania. Pri aktéroch eh, sa pozeráme napríklad na odbory a na zamestnávateľské organizácie v porovnaní s eh, ich významom, zastúpením, autonómiou. In terms of process, v súlade s procesmi kolektívne vyjednávanie je veľmi dôležité. Pozrieme sa na rôzne úrovne, na to, ako navzájom na seba reagujú, akú úlohu má štát, či podporuje vyjednávanie prostredníctvom posúvania napríklad výsledkov aj do neorganizovaných častí ekonomiky, či sa uľahčuje koordinácia napríklad nastavovania miest a pokiaľ ide o výsledky, máme dva, dve hlavné oblasti regulovania pracovných vzťahov, to je e, legislatíva a kolektívne zmluvy. Takže toto je taký štilizovaný model. A e, to, na tomto pozadí sa môžeme potom pozrieť na rôzne prvky a údaje. Prejdem rýchlo týmito slajdami, len zo pár poznámok, ale keď e, ide o aktérov a o hustotu o odborárov z, a odborov vidíme veľkú variáciu v rôznych krajinách, e, e, možno bez okuliarov veľmi dobre neuvidíte e, presné tie odchýlky. Vidíme veľkú hustotu v severských krajinách, aj v Belgicku. V týchto krajinách sú stimuly, ktoré ponúkajú odborárske organizácie a na druhej strane sú krajiny v strednej a východnej Európe, kde je nízka hustota členstva, ale tiež vidíme to v Španielsku, Francúzsku, a takže nie je to také úplne jasné delenie. Ďalší slajd sa pozerá na zmeny v tejto hustote za 15-16 e, rokov a e, vidíme tu všeobecný trend poklesu, aj keď e, rôzne, rôzny pokles a znova v strednej a východnej Európe e, vidíme dosť e, veľký pokles. E, pokles aj v severských krajinách, ale ešte stále majú silnú a veľkú hustotu členskej základne. Pokiaľ sa pozrieme na, základ, na zamestnávateľov, nie je to úplne porovnateľné, pretože bolo to za rôzne roky, tieto údaje, ale tiež vidíme isté variácie vidíme tu zastúpenie pracovnej sily, ktorá pracuje pre organizované spoločnosti a potom spoločnosti, ktoré nie sú teda súčasťou nejakých e, zamestnávateľských organizácií, napríklad e, Španielsko, Francúzsko, tam je nízka hustota e, odborov, ale zasa vysoká hustota, pokiaľ ide zamestnávateľské organizácie, organizovanosť, možno povinnosť zamestnávateľov organizovať sa v takých organizáciách. Znova a ten vývoj je trošku iný než pri odboroch. Vidíme vysokú hustotu v niektorých krajinách, inde je to také zmiešané aj pokles, aj nárast a dôležité je vedieť to, že zamestn- hustota zamestnávateľských organizácií je ešte dôležitejšia než hustota odborov, pretože mm, to je možno dôležitejšie pri dopade kolektívneho e, vyjednávania na celý systém. Čiže je na tomto slajde dosť veľa informácií, ktoré len tak teda prejdem, ale tie malé e, trojuholníky, čím vyššie sú, tým centralizovanejší systém kolektívneho vyjednávania. E, úplne hore vidíte respektíve dole vidíme, e, že je to na úrovni e, spoločnosti a toho jednotlivého pracoviska a hore je to na úrovni federácií. Sú tu samozrejme variácie. To vysoké pokrytie môže odrážať rôzne veci, napríklad vyššia organizačná hustota, väčšia zaangažovanosť aktérov, ale tiež úlohu štátu, pri podpore vyjednávania a podpory týchto mechanizmov. Napríklad Francúzsko je tak na tej dosť na pravej strane, je tam vysoké pokrytie kolektívneho vyjednávania, aj keď tá hustota, pokiaľ ide o odbory, je oveľa nižšia. Tento slajd môžeme vynechať, nie je veľmi prehľadný, ale hlavné posolstvo je také, že hoci toto pokrytie kolektívnym vyjednávaním je také fragmentované, segmentované, je na druhej strane je stabilné napríklad v Rakúsku, Belgicku, v severských krajinách, e, v, aj v Portugalsku. Samozrejme, je tam istý tlak, ale netreba to úplne nejako preháňať, preceňovať. E, tuto by som chcel povedať len dve veci. Toto je také schematické zobrazenie vyjednávacích vzťahov, e, vyjednávanie trojstranné alebo dvojstranné. E, tu vidíme e, staré členské štáty EU 15 a že to kolektívne vyjednávanie je veľmi dôležité pre tieto krajiny. Ideme ďalej. Tu je 13 členských štátov, ktoré sa pripojili neskôr Najdôležitejšia úroveň je úroveň spoločnosti. Znova ne, nezachádzam teraz do podrobností. V... Predtým, než odovzdám slovo kolegovi, by som sa chcel pozrieť na clustering a na typológiu. Toto je práca z eh, toho akademika, ktorý vyvinul túto typológiu. Je to na, na základe prieskumu komisie z roku 2008. Vidíme e, zhrnutie alebo z clustering niektorých e, krajín. E, viem, že je to ťažké prečítať, ale chcel by som poukázať na niektoré kľúčové body. V severných krajinách máme organizovaný kooperativizmus, silné organizácie, Eh, zamestnávateľov a odbory a dosť silné vyjednávacie štruktúry eh, v strede a východ, na východe, eh, model sociálneho partnerstva, slabšie odbory, vysoko institucionalizovaná forma zastúpenia na úrovni spoločnosti. V strede a na juhu je silná závislosť od štátnej regulácie, liberálny eh, severozápadný model, eh, to sú silné vyjednovacie vzťahy na základe dobrovoľného princípu, decentralizované kolektívne vyjednávanie a v strednej a východnej Európe. Pamätáme sa, že to eh, bolo na základe roku 2008 niečo medzi decentralizovaným a centralizovaným vyjednávaním a niečo medzi modelom centralizovaného e, riadenia v severnom kooperatívnom modelom a v mod, a model sociálneho partnerstva prevláda. Na juhu je to najmä úroveň spoločnosti, a na východe a v strede je to model spoločnosti. Nezasahovanie a obmedzená úloha na severe. Model sociálneho partnerstva ten funguje v trošku v tieni štátnej intervencii a na, juhe, na juhu štát zasahuje častejšie e, v strede a na juhu e, ekonomiky prechodu alebo tranzičnej ekonomiky zohrávajú dôležitú úlohu v severnom modeli je to zamerané viac na e, pracovná zamestnancov. Ešte niekoľko slov k štýlu vyjednávania. Je tu rozdiel medzi integrovaným vyjednávaním. Vidíme to v kooperativistickom modeli a modeli sociálneho partnerstva a myslím si, že pri tomto modeli nejde len o distribúciu, ale je to o vytváranie pridaných hodnôt. A tam je dôležité silné zastúpenie zamestnávateľov. A odovzdám slovo Kristianovi, by nám povedal, že čo sa udialo od roku 2008. Ďakujem veľmi rýchlo. David už hovoril o hlavných trendoch, ktoré sú prítomné už dlhý čas a ktoré sa možno aj urýchlili krízou. Za posledných 15-20 rokov sme videli najmä dve veci. Decentralizovancia kolektívneho vyjednávania na sektorálnu úroveň alebo až nižšie na úroveň spoločnosti. To je prvý trend. A druhý trend oslabenie odborár, odborov. Čiže znížila sa hustota, zrýchlil sa tento trend krízou a pravdepodobne sa aj tu ostane. Nevideli sme to, takýto trend pri hustote zamestnávateľských organizácií. Tam je väčšia stabilita, nemáme ešte na to odpoveď, možno budeme o tomto diskutovať máme nejaké hypotézy, ale nemáme úplné dôkazy. Keďže to kolektívne vyjednávanie aj odbory sú na poklese, tak e, štáty e, zvyšli svoju úlohu. Vidíme teda prechod k tomuto modelu. David nám ukázal clustering e, na základe údajov z pred roku 2008 a je našou úlohou pozrieť sa na to, či môžeme poskytnúť viac dôkazov na základe nových údajov a nemáme konceptuálny rámec pracovných vzťahov v rámci Eurofondu. Na tomto dlho pracujeme a možno, že to teraz na obrazovke vyzerá také banálne a jednoduché, ale pokiaľ ide o konceptuálny rámec ako taká trojnožka, kde je spolupráca medzi týmito stranami, e, tak nie je to jednoduché. V centre by boli je tam odporúčanie z toho amerického učenca, ktorý e, napísal dielo v roku 2004, ak budete mať čas, pozrite sa na ňo a povedal, že akýkoľvek dobrý systém pracovných vzťahov by mal vybalancovať tri veci efektívnosť, rovnosť a zastúpenie. My máme to zastúpenie na základe demokracie. Možno, že môžeme sa vrátiť k knihe Websa z roku 1898, ktorá sa venovala demokracii a odborom. A potom tri vklady, sociálna spravodlivosť, kvalita práce, to je ústredím, respektíve takým jadrom. A potom, samozrejme nielen pre zamestnávateľov, ale aj zamestnancov, to je efektívnosť. Tento rámec máme od roku 2006 a otázka je, ako to môžeme zmerať. Na začiatku sme boli dosť skeptickí, ale s pomocou učencov aj z mimo z Európy sa nám podarilo vytvoriť taký index pracovných vzťahov. Ukážem vám e, obrázok, je to príliš malé, nedá sa to prečítať, ale máme takých 13 indikátorov, ukazovateľov, e, hustota odborov, e, kolektívne vyjednávanie, potom nižšia úroveň práco, právo kolektívneho vyjednávania a potom úroveň spoločnosti. Informácie poskytované zamestnávateľským radám to, ako môžu vplývať na rozhodovacie procesy v spoločnosti. Vytvorili sme taký ukazovateľ a na základe tohto ukazovateľa sme dokázali identifikovať tie klastre, ktoré vám ukázal David. Niektoré sa nemenia, ale niektoré sú také zaujímavé, čiže máme 6 klastrov, e, e, sociálne partnerstvo dvojka, e, korporátnosť číslo 3, štátom riadené riadenie. 3 a 4, 4 teda a 5 by boli modely riadenia založené na spoločnosti, buď na štát, tutoch alebo dobrovoľné a šiestý klaster by bol um, klaster orientovaný podľa trhu a um, Ehm, podľa toho by sme identifikovali výkonnosť týchto klastrov. Ehm, najznámejšia vec pre Nemcov je presun Nemecka zo sociálneho partnerstva do ehm, korporátneho klastra, čo je zaujímavé. Takisto sme vlastne rozhodli tie nové členské štáty, ktoré boli v jednom klastri a podľa nás to bolo také zjednodušené dať všetky nové členské štáty v novom klastri, pretože sa objavujú v nových pozíciách číslo 4 Corporate Government Chorvátsko, Maďarsko, Slovinsko. Tam je nový klaster okolo trhov orientovaných klastrov, tam je Spojené kráľovstvo, ale napríklad aj Estonsko E, ktoré e, má veľa spoločné so Spojeným kráľovstvom. Čiže sociálne partnerstvo, to je taký klasický model, e, vysoké pokrytie, vysoká úroveň Eh, kolektívneho eh, vyjednávania, eh, zapojenie sociálnych partnerov, najlepšia výkonnosť. Štát hrá silnú rolu pri kolektívnom vyjednávaní. Máme tu povinné povinnú účasť členov v obchodnej komore. Ten modrý štvorec by bol priemer, Červený je e, sociálne partnerstvo nadpriemerné vo, všetkom, e, vo všetkých rozmeroch. Potom e, organizovaná korporátnosť, trošku odlišná od toho predchádzajúceho, máme silnú koreláciu medzi kolektívnou autonómiou a sociálnym partnerstvom. Čiže v tomto klastri, ktorý je taký ten severský, tam je, je, nie je taký silný ako ten predchádzajúci, ale tí sociálni partnery sú trošku autonomnejší. E, je tam e, e, silné práva, sú tam silné práva E, pracovnej rady, silná determinácia na úrovni e, spoločnosti a najlepšia výkonnosť e, z klastrov, čo sa týka sociálneho dialógu na úrovni spoločnosti. Ako to porovnáme, modrý je európsky priemer, červený je nadpriemerné Nemecko, Dánsko, Fínsko, Švedsko, to je trošku novinka nad európskym priemerom. Tretí model by bol, prepačte, pre Cernička e, prerušuje. E, Tlmocníci žiadajú, aby rečník trošku spomalil tempo, lebo e, máme problém, máme veľký problém vás tlmočiť, áno, je to pravda. Takže potom štátne riadené governance, takže tu je najlepšia úloha štátu nízka hustota Eh, odborových organizácií, nízka výkonnosť v sociálnom dialogu, napriek tomu, že majú silné práva pracovnej rady, ale hlavná, hlavná črta sú Francúzsko, Španielsko a Grécko, eh, v druhom období silná rola štátu a výkonnosť eh, teda nad európskym priemerom. No a potom trhovo orientovaný model Estonsko, Polsko a Spojené kráľovstvo, striktne orientovaný model podľa trhu, menšia rola sociálnych partnerov, e, teda odborové organizácie a zamestnávateľia v kontexte tohto klasteru majú najnižšiu mieru e, priemyselnej demokracie z týchto klastrov a to je e, ako to s nimi vyzerá. Čiže hovoríme tu o koreláciách, a nie o náhodnostiach. Tento klaster No, má takú výkonnosť ako e, ten štátne orientovaný, ale e, e, má nižšiu priemyselnú demokraciu, čiže sme tam zhromaždili fenomény, pozorovali sme tieto fenomény eh, v určitom okamihu, ale nemôžeme eh, hovoriť o eh, náhodách, čiže keď tam máme ten rámec, tak je to tak, ako to je, so všetkými plusmi a minusmi, ale myslím, že sme dosiahli dve veci. Poprvýkrát máme index priemyselných vzťahov a po druhé sme boli schopní Eh, definovať tieto klastre na základe našich údajov. Mm, potom, pokiaľ ide o korelácie, keď skrížime naše údaje priemyselná demokracia s inými ukazovateľmi, tak vidíme dve veci, že eh, tie krajiny, ktoré majú najvyššiu úroveň priemyselnej demokracie, sú takisto tie s, najvyššími, eh, s najvyššou mierou efektívnosti a, a, a po druhé, už David na to poukázal, zdá sa, že je tu e, súvislosť medzi úrovňou kolektívneho vyjednávania a výkonnosťou, čiže tie krajiny, ktoré majú vyššiu úroveň kolektívneho vyjednávania ako ostatné, zdá sa, že si vedú lepšie, čo sa týka priemyselnej demokracie, ale znovu korelácie a nie náhodnosti. E, máte to na web stránke e, Dúfam, že e, sme skončili včas a ešte bude priestor pre diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Áno, veľmi zaujímavé, obrovské množstvo údajov. A teraz otázky. E, e, pán Bisler, potom pán Angel, pán Bisleru. Ďakujem veľmi pekne, bolo to naozaj veľmi relevantné pre témy, o ktorých budeme diskutovať ešte ďalej tento rok minimálnom mzda a kopec ďalších a naozaj sa mi páčil ten index priemyselnej demokracie Prvá vec je faktická, boli tu dva ďalšie modely, ale e, neprezentovali ste graf. Je to, e, nie na to vysvetlenie, e, je to príliš zlé. Mohli by ste nám zaslať tie ďalšie dva s komentármi, pretože potom to môžeme mať ako kompletné porovnanie, potom ďalší bod. Teda evidentne toto je niečo, čo my, politici, by sme mali robiť, ale e, trošku mi ušla časť e, odporúčaní, akým spôsobom využiť tieto informácie, e, aké sú vaše náhľady. Som si istý, že keby ste mali viac času, tak by ste to rozvinuli špecificky. A či si myslíte, že priemyselná demokracia je niečo, o čo by sme mali bojovať? Eh, spomenuli ste skutočnosť, že sú krajiny, ktoré eh, eh, nie sú v tom najlepšom možnom modeli, ale majú dobrú výkonnosť, ale aké by vaše odporúčanie, aké by boli vaše mm, pripomienky. Takže najprv otázky a potom budete mať čas na odpovede, pán Anžel. Ďakujem, ďakujem za prezentáciu. Je pre nás dôležité vedieť, čo agentúry robia a ako mm, komunikujú. Spomenuli ste 6 klastrov, spomenuli ste tiež napríklad, že Nemecko, Nemecko sa prešlo z jedného klastra do iného. Mm, e, teraz tá krajina má politickú stabilitu, čiže aké sú dôvody pre tie zmeny. A e, vidíte, že aj iné krajiny alebo iné zmeny, ktoré E, sú predvydateľné, teda, že by krajiny mohli zmeniť. Politická zmena by mohla byť vysvetlením, ale sú aj iné vysvetlenia, ako e, zmeny politických väčšín v krajine, ktoré by mohli ovplyvniť tieto zmeny prechodu z jedného klasteru do druhého. Ďakujem pekne. Pani Peter Hansen, ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú prezentáciu. Moja otázka či by ste mohli povedať, prečo Nemecko prešlo od jedného klastru k druhému. A potom mám otázku, neviem, či ste sa zamerali na to vo vašich štúdiách, ale mohli by ste niečo povedať o úrovni e, miest, keď zoberieme úroveň cien v jednotlivých krajinách e, na základe toho, aký typ e, klastru, ehm, v akom type klasteru tá krajina sa nachádza. Pani Perera. Ďakujem Ďakujem za prezentáciu. Ja som z Portugalska, čiže pre nás e, tie e, kolektívne vyjednávania sú dôležitý aspekt. Je to element participatívnej demokracie a na druhej strane je to nástroj, na základe ktorého sa možno podielať na rozhodovacích procesoch a tu ide aj o práva, e, ktoré e, majú zamestnanci, eh, ktoré si vybojovali v priebehu času. A otázka je, či vy vidíte koreláciu, že mm, máme eh, trochu prekernejšie pracovné podmienky a menej eh, pokrytí kolektívnym rokovaním, že naša spoločnosť sa prikláňa k tomu, že tú prekárnu situáciu teraz akceptuje. Ako to vidíte? Ďakujem ďalšia rečnička, pani Francena, ďakujem za tento príspevok. Komisia e, opakovane a naj, naposledy v sociálnej roadmap uh, uviedla opatrenia na rozšírenie kolektívneho uh, vyjednávania na platform pre platformových uh, zamestnancov. Aké sú na to podmienky a po druhé pozbuzovanie kolektívneho hlas, vy, kolektívneho e, vyjednávania je súčasťou piliera sociálnych práv, ale iba 16 e, členských štátov EU podpísalo mm, dohovor ILO 181, e, mm, čo by ste videli ako najrealistickú, najrealistickejšiu možnosť, aby sa uplatnili tieto záväzky pani Guamini a potom posledná pani Brune. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Aj ja som eh, mala veľký záujem na tom, čo eh, už bolo povedané a prezentované. Mám dve otázky. Prvá, že nie celkom súhlasím eh, s vysvetlením, nie z vašej strany, ale mm, hovorili ste o južných demokraciách, kde je rozšírená rola štátu. Neviem, či je to pravda, lebo napríklad v Taliansku Mm, to neplatí tak, že štát by mal rozšírenú rolu. Je to nejaká zmes eh, s kolektívnym hlasovaním, čiže eh, tam by som mm, dala túto premenu do diskusie. No a potom druhá otázka, že či ste eh, z vedeckého hľadiska, samozrejme nie politického, či ste sa zamerali na koreláciu medzi silou kolektívneho hlasovania, systému kolektívneho e, vyjednávania pardon, a možnosťou e, zavádzania e, minimálnych miest, opatrení pre minimálne mzdy, pretože by sme mohli povedať, že hoci systém priemyselných vzťahov je silný a vysoko inštitucionalizovaný, je zložitejší a čelíme viac prekážkam pri zavádzaní legislatívnych opatrení pre minimálne mzdy. No a samozrejme platí to aj naopak. Čiže sa pýtam, či ste sa niekedy e, zaoberali takýmto návrhom. Teraz pani Brune a potom posledná pani Štalakar. Ďakujem za e, túto prezentáciu. Za tieto prezentácie chcem položiť podobnú otázku, ako čo už tu zaznelo. Zaujímalo by ma, čo si ehm, myslíte o systémoch eh, eh, kolektívneho vyjednávania v súvislosti s zavádzaním európskej minimálnej mzdy? Pani Žaroka? Ďakujem. Viem, eh, že vo východoeurópskych krajinách je tam problém kolektívneho vyjednávania, ktorý je veľmi veľký a predovšetkým v pobalských štátoch a prvý diagram e, ukazoval, e, e, že, sa, že sú blízko seba tie pobalské štáty Estonsko, Litvo, Lotyšsko. Preto ma veľmi prekvapilo, že Estonsko je v tom poslednom e, na, na tom poslednom slajde sa odlišuje od e, Lotyšska a Litvy spoločne so Spojeným kráľovstvom. Vedeli by ste to trochu vysvetliť? Dôvody tohto? Nech sa páči, teraz máte slovo vy. Yes, uh, thank you very much for the bulk of interesting questions. Ďakujem za zaujímavé otázky. Pokúsim sa ich uh, nejakým spôsobom zlúčiť, aby sme ušetrili čas. Prvá politické odporúčania, priemyselné vzťahy, či by sa o to malo bojovať. Áno, sociálny dialog z vašej perspektívy je eh, centrom nášho genetického kódu aj, aj, aj v srdci eh, Európskeho parlamentu, čiže je to vlastne vehikel na zabezpečenie odlišnej úrovne eh, Ehm, nakoľko môžu pracovníci zasahovať do vzťahu so zamestnávateľom, či už kolektívnym vyjednávaním alebo na kolektívnej úrovni pracovnými radami a tak ďalej. A znovu, budem veľmi úprimný, my to vidíme ako koreláciu. Koreláciu medzi priemyselnou demokraciou a efektívnosťou, čiže vždy, keď máte dobrú priemyselnú demokraciu, tak máte efekt, efektívne, e, e, efektívnu výkonnosť. E, takže je tu tá korelácia a ako už bolo povedané, akýkoľvek systém priemyselných vzťahov by mal sa snažiť vyvážiť efektívnosť a rovnosť hlas za hlas. Prečo Nemecko? Nemecko sa nezmenilo až tak, ale náš analytický rámec sa zmenil, alebo rámec, ktorý sme využili, sa zmenil. No a samozrejme, musíme tam um, sa pozrieť na kontextové ukazovatele, ktoré nemôžete merať. A niektoré ukazovatele sme nemohli použiť, pretože sme museli ich dať na rozsah od e, dobrého až po zlý. Veľká miera štrajkov, je to niečo dobré alebo niečo zlé podľa toho, odkiaľ pochádzate? Čo to znamená? Čiže ukazovateľ štrajkov sme nevyužili, ale využili sme iné ukazovatele, keď sa pozriete na rozšírenie, Nemecko sa e, približuje k e, severskému klastru pri využívaní priemyselných mechanizmov. Nemecko sa zmenilo aj pokiaľ ide o minimálnu mzdu, ktorá bola zavedená nedávno e, štatútoch. Čiže dejú sa zmeny v Nemecku, ktoré viedli k tomu, že možno nie Nemecko sa zmenilo, ale využívame náš rámec a tým pádom sme Nemecko dali do eh, organizovaného korporátneho klastru, ale tie klastre sa veľmi približujú. No a ešte tie ďalšie dva klastre nie sú až také zlé. Je to len otázka eh, času. Nemali sme dostatočne veľa času to preskúmať. Mhm. Eh, prepojenie medzi kolektívnym vyjednávaním a minimálnou mzdou. To Samozrejme, bude veľmi dôležitá diskusia v budúcnosti. Hlavne tie severské krajiny sú silní sociálni partnery, kde nie minimálna mzda. Oni samozrejme argumentujú, že to je naša autonómia a my chceme o tom rokovať s zamestnancami. Takže nepotrebujeme štát, aby zasahoval tam je tá korelácia. Súhlasím s talianskou poslankyňou, áno, Taliansko je trochu eh, zvláštne na to. Máte štát, ale aj silný sociálny partnerov, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu v dohode z roku 2018. Napríklad eh, to ukazuje, akí silní sú sociálni partnery, ako dokážu eh, spoluformovať zamestnanecké vzťahy, už som eh, relatívne veľa otázok odpovedal. David, môžeš odpovedať na ďalšie. Eh, ty si odpovedal na niektoré, na ktorých som ja rozmýšľal. Eh, zaznela tu otázka, či môžeme poskytnúť viacej informácií. Samozrejme veľmi radi, aj bilaterálne. A môžeme aj sekretariátu, ak je to vhodnejšie. Myslím, že pripomienka talianskej poslankyne to by mohli a povedať aj ľudia z iných krajín. A toto je otázka zjednodušenia. No a samozrejme, kedy sa stratia isté nuancy, a špecifika. Ale myslím, že vaša pripomienka je úplne na mieste. Zasnela tu tiež otázka o úrovni reálnych miest. My tomu nemáme veľa informácií. Otázka systémov vyjednávania makroekonomických výstupov a výsledkov, tej sa veľmi hovorí. Eh, eh, jeden je argument, že decentralizácia kolektívneho vyjednávania prináša lepšie makroekonomické ukazovatele, hlavne čo sa týka zamestnanosti. Ja myslím, že ak, sa, ak dokážete skoordinovať eh, systémy vyjednávania, tak makroekonomické výsledky sú lepšie. Zaznela tu otázka o pracovníkov platform a kolektívnom vyjednávaní. Ja k tomu nemám odpoveď ja čítam články o snahách zamestnancov platformiem zorganizovať sa a zabezpečiť si vyjednávacie práva. Takže je to, tá téma je to súčasť oznámenia komisie. A myslím, že v priebehu tohto roku sa uskutoční na túto tému aj summit. A množstvo informácií a ja by som vám odporučil zaoberať sa tým, ak vás to zaujíma. A posledná vec k odporúčaniam. No a naše uh, zakladacie nariadenie máme podporovať dialog medzi vedením a zamestnancami, takže my máme už takú povinnosť podporovať tie kolektívne vyjednávanie. Sú tri také oblasti, kde je dôležité venovať pozornosť. Poprvé, zamyslieť sa na zlepšenie prepojenia medzi úrovňami e, vyrovná, e, vyjednávania a e, ďalej posilniť autonómiu sociálnych partnerov a podporiť budovanie kapacít pre sociálnych partnerov a sociálny dialog, čo myslím tiež je dôležité, čo, čo sa objaví ešte na vašom programe. Áno, ak môžem, ešte dve veci, ktorým sme Eh, sa nevyjadrili a poprvé to bolo Estonsko. Áno, Estonsko s ďalšími pobalskými krajinami je v klastri nových členských štátov podľa našej analýzy eh, pri použití 13 indikátorov a kontextuálne indikátory v súlade s našou analýzou je, že Estonsko má eh, viac spoločné s Polskom a Veľkou Britániou. V tomto klastri je viac ako ďalšie dve pobalské krajiny. A ďalej otázka v tom, ako podporiť kolektívne vyjednávanie s ohľadom na dohovor ILO 181. Je to náročné. Eurofund je. Tripartitná organizácia mi môžeme len pomôcť. A na nedávnom seminári o budovaní kapacity niekto povedal, že existuje línia medzi autonómiou a zasahovaním Čiže je to tá dichotomia medzi tým, že na jednej strane áno, chceme podporovať kolektívne vyjednávanie, ale na druhej strane tu autonómia sociálnych partnerov. A, takže my môžeme len ukázať, ako sme urobili, dúfame dnes, že existujú výhody e, kolektívneho vyjednávania, ale samozrejme záverečný krok musia urobiť sociálni partnery podľa toho, akú úrovu, úroveň považujú za najvhodnejšiu. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú prezentáciu a nehovorím len o obsahoch, ale tiež o forme musím povedať, že to bolo, bolo skutočne taký, také prebudenie. A ďakujeme veľmi pekne za všetky údaje, ktoré ste nám poskytli, pretože údaje potrebujeme na to, aby sme mohli sa správne roz, rozhodovať. No a myslím, že vaša prezentácia o rôznych modeloch vyjednávania na úrovni Európskej únie môže prispieť k diskusiám tiež o veľkých výzvach, ktoré nás čakajú a to je Európska minimálna mzda. Zatiaľ je to len taký krehký rámec, ale uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Takže ďakujeme veľmi pekne páni za to, že ste prišli. A čakáme sa a budeme sa tešiť na ďalšie informácie od vás.